So colleagues, um... Takže kolegovia, ja vás tu srdečne vítam na tomto medziparlamentnom zasadaní Európskeho parlamentu s účasťou národných parlamentov, holistický prístup k migrácii. Predovšetkým vítam kolegov, ktorí prišli z národných parlamentov a predovšetkým tu máme kolegov kolegyňu Robertu Metzolu a e, Kašete Kienge, ktoré teda budú centrálnymi postavami a budú e, čoskoro sa prenašať svoj prejav. Ja vás tu vítam. Toto je skutočne veľmi kľúčový a dôležitý moment pre Európsku úniu v súvislosti s migráciou. A to asi som to nepovedal dostatočne silne. Dnes bude E, stretnutie rady včera bolo stretnutie pre spravodlivosť a domáce záležitosti. A tam samozrejme všetky členské štáty majú rôzne stanoviská, ale my v Európskom parlamente nie len nás to teda veľmi zaujíma a e, hlasovali sme v núzovom postupe hľadom toho mechanizmu prerozdelenia 120 tisíc utečencov. Hlasovali sme to minulý týždeň, takže to nebolo všetko. Taktiež sa zamýšľam nad tým, aké opatrenia zo strednodobého a dlhodobého hľadiska budú zásadné v tejto oblasti. No a o to ide. Nie je to len o to pochopiť, že potrebujeme núzové opatrenia, aby sme zvládli túto utečeneckú krízu, ale musíme pochopiť aj, ako sa postavíme k tejto otázke z dlhodobého strednodobého hľadiska. No a musíme viesť dialog s národnými parlamentami, pretože sami za nami to nepodarí. No a preto tu dnes sedíme. Z tohto dôvodu sme spustili túto iniciatívnu správu kolegyne Mecola a Kieng, kolegyne Kienge. Nazvali sme ju holistický prístup k migrácii, pretože my ako Európsky parlament máme záujem o dlhodobé riešenia utečeneckej a migračnej krízy, ale taktiež e, dlhodobé riešenia pre Európsku úniu ako také, takú. No a máme tu europoslancov, ktorí majú skutočne dlhodobé skúsenosti. Taktiež sú tu kolegovia z výboru pre e, vnútro alebo vnútorné záležitosti e, z môjho členského štátu. Taktiež vás tu vítam. No a bude veľmi zaujímavé si vypočuť kolegov zo všetkých politických skupín a predovšetkým teraz z nášho výboru LIBE pre e, občanské slobody a mm, vnútorné záležitosti. Teraz sa nachádzame v kritickej chvíli, kedy by sme mali prichádzať s novými nápadmi a myšlienkami. Nož kolegovia, taktiež by som chcel povedať, že nás je tu 40 poslancov z národných parlamentov, vrátane 9 predsedov výborov, a toto zdôrazňuje dôležitosť to, tej témy, o ktorej budeme dnes hovoriť. A vítam tu taktiež niektorých našich dnešných rečníkov, ktorí zastupujú rôzne agentúry a kľúčových hráčov, predovšetkým rediteľ Segan z komisie. Samozrejme, Európska komisia hrá kľúčovú úlohu v rámci našich eh, krátkodobých a dlhodobých stratégií. Takže sa tešíme na jeho prejav. Ďalej e, zastupcovia agentúr pre spravodlivosť a vnútro. Tieto agentúry taktiež budú hrať dôležitú úlohu. Ďalej vedúci oddelenia e, e, profeto Marconi, vedúci oddelenia pre migráciu v Taliansku, taktiež kolegovia nášho výboru pre občanské slobody. Ďalej budem hovoriť o aktivitách, ktoré sa odhrali minulý, mes, minulý teda za posledný mesiac na plenárke teraz v septembri e, bolo navrhnuté, aby bola vytvorená tzv. agenda pre migráciu. Nebudem hovoriť detálne o tejto agende, pretože viem, že vy ste experti v tejto oblasti a preštudovali e, ste si tento dokument. A potom všetko to zapadá do kontextu so správou kolegyň Mecola a Kienge. Je dôležité povedať, že my ako výbor sme taktiež e, v kontakte s výbormi pre e, právne záležitosti, pre rozvoj a pre ľudské práva. A toto dnešné zasadanie, ranné, taktiež sa bude venovať niektorým kľúčovým oblastiam, a budeme riešiť e, krátkodobé, dlhodobé otázky, nielen čo týka relokačného mechanizmu, ale budeme hovoriť aj o zriadení núdzových stredisiek v Taliansku, v Grécku. Toto skutočne je kľúčové, veľmi zaujímavé pre vás ako poslancov národných parlamentov. My musíme presne vedieť, čo toto znamená, ako tieto núdzové strediska, tzv. hotspots, budú organizované, ako budú vyzerať. Takže tu môžete aj klasť otázky pretože tieto núdzové strediska sú e, kľúčové. Začneme e, teda tými 40 tisícmi e, žiadateľmi a budeme pokračovať ďalej. Skutočne je to kľúčová otázka. No a toto sú riešenia krátkodobé, strednodobé a čo týka dlhodobé perspektívy, tak správodajkyne sa musia pozrieť na to, ako budeme postupovať ďalej. Máme nejaký azylo, máme azylový systém, ktorý je dôveryhodný, ktorý je odolný, No, sme veľmi, som veľmi rád, že my v Európskom parlamente sme teda, spustili túto správu, ktorá je súčasťou našej angažovanosti a veľmi sa teším na vaše vyjadrenia, vaše nápady, že to prispieje k našej práci. Milí kolegovia, teraz začnem tým, že dám slovo spravodajkyniam, aby uviedli tému. Prvá bude hovoriť Roberta Mecola, Roberta. A teraz to popisujem nie pre europoslancov, ale pre poslancov národných parlamentov. Roberta je z Európskej ľudovej strany EPP a je spoluspravodajkyňou pre túto správu holistický prístup k migrácii. Takže Roberta, máš slovo. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť stručne, aby sme mali čo najviac času pre ostatných reční, vážnych rečníkov. Viem, že bude veľa otázok, máme všetci veľa otázok a dúfam, že sa všetky dnes riadne objasnia všetky veci, ktoré zaujímajú našich kolegov poslancov národných parlamentov a určite sa so mnou zhodnete na tom, že toto je skutočne vec, ktorá je extrémne prioritná. A je to dobre načasované, že sa tu dnes stretávame v deň núzového samitu, kde sa bude rozprávať o tejto téme. Ja tu po obede nebudem môcť byť, pretože budem na samite, ktorý teda organizuje moja strana, Európska ľudová strana. Ale budem tu teda dnes do obeda. No včera sa ministri dohodli na prerozdelení asi 160 tisíc osôb je to skutočne proces, ktorý bol bolestný, ktorý viedol k rozdeleniu našej únie, myšlenkovému rozdeleniu, ale mm, toto sú čísla, ktoré nie sú len štatistikami. Sú to rodičia, sú to deti. 160 tisíc ľudí dostane šancu do, na budúcnosť a to nie je niečo, čo môžeme len tak nad tým mávnuť rukou. Legislatíva to je niečo, nad čom ja som trvala celú dobu prípravy tejto správy spolu s kolegyňou Kienge od, zo strany sociálnej demokracie. Legislatíva nemôže vzniknúť vo váku, takže my ako zákonodárci musíme pochopiť, prečo ľudia utekajú, akým prekážkam čelia a ako to najlepšie riešiť. Uvidíme, že pokiaľ náš prístup nebude komplexný a holistický, tak sa nikam nedostaneme. Niektorí nás kritizujú, že používame toto slovo holisticky, ale ja trvám na tom, že pokiaľ toto slovo nebudeme používať, tak e, sa na to budeme dívať ako na tému e, internú alebo domácich záležitostí a potom zvlášť ako na e, tému, ktorá spada do oblasti zahraničnej záležitosti, ale treba sa na to pozrieť komplexne zo všetkých úhlov na európskej úrovni, a je treba riešiť túto situáciu zo všetkých smerov, pretože sa postupne eh, hýbeme smerom k pevnosti Európa. Musíme túto situáciu zvládať. Ja pochádzam z Malty a keď sme vstúpili do Európskej únie, tak sme si povedali, že to je len taká prechodná výzva, no ale o 11 rokov neskôr, o 11 rokov po vstupe sme zistili, že nie len, že to je prechodná otázka, ale migrácia a súvisiace témy s nami budú ešte dlho populistické vyhlásenia, už som to často povedala, tie populistické vyhlásenia nefungujú. My ako politickí lídry a zástupcovia e, ľudí musíme sa vyjadrovať tieto téme a taktiež musíme hovoriť s našimi voličmi a ja skutočne vediem s nimi dialog a vždy im predkladám takýto takéto posolstvo. Nemôžeme úplne zrušiť hraničné kontroly, ale nemôžeme zároveň ani postaviť všade samé múry. Relokácia je dôležitá, ale nie je to žiadne univerzálne riešenie a musíme sa pozrieť za rámec tohto riešenia. A e, ja si myslím, že je treba teraz zajsť ešte za rámec tejto relokácie, a pozrieť sa, ako prejsť od núzových opatrení, ktoré riešili núzovú situáciu, k dlhodobej stratégii spoločne s OSN, medzinárodnými partnermi a ďalšími krajinami e, toho dotknutého regiónu, pretože toto je globálna výzva, na ktorú potrebujeme globálnu odpoveď. Bez robustného európskeho prístupu sa nikam nedostaneme a naši občania, všetci naši občania nám to budú potom predhadzovať. No a preto moja správa, správa pani Kenge sa teraz snaží ubrať týmto smerom. Len kontext. V roku 2014 e, bolo žiadosť o, bolo žiadosti o azylum Eh, viac než 600 tisíc. Je to nárast o 40 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. No a potom máme teda krízu v Sýrii a v Libii, ktoré pre, ktorá pretrváva a musí byť pripravená na ďalšie výzvy, ktoré bude musieť riešiť aktívne. A musíme zaručiť, že naše agentúry budú mať všetky príslušné zdroje, ktoré potrebujú, aby mohli priamo na mieste riešiť túto situáciu a nedelenou finančné zdroje a to je dôležité, európske agentúry potrebujú konštruktívnu spoluprácu s členskými štátmi, pretože v opačnom prípade nemôžu plniť svoje úlohy. A i samozrejme potrebujú e, dostatočný personál, ktorý bude dobre vyškolený a musia byť dobre financované tieto agentúry, pretože toto je kľúčové pre úspech akéhokoľvek európskeho prístupu k migrácii. A ja veľmi podporujem túto novú koncepciu hotspotov, núzových stredísk. E, z pera Európskej komisie a taktiež ich odvážny migračný balíček. Je to dobrý začiatok, ale musíme ho implementovať do praxe a musíme byť schopní toto spustiť čo najrychlejšie a poskytnúť pomoc členským štátom. Samozrejme, je tu veľa otázok. Čo sa myslí tými hotspotmi, s núdzovými strediskami? To mm, si každý myslí, že to je niečo iné. Dostanete 10 rôznych vysvetlení, ako budú vyzerať, ako, aká bude ich úloha, ako budú fungovať. Bude to taký filtračný mechanizmus, budú to e, príjmacie centra, budú sa tam spracovávať žiadosti, e, kam potom tí ľudia budú posielaní. Všetko toto musí zapadať do toho konceptu e, bezpečných tretich krajín. Pretože žiadny systém nebude dôveryhodný, pokiaľ nebudete mať taktiež rýchly systém návratov pre ľudí, ktorí nemajú nárok na E, teda tieto práva, ktoré e, predstavuje e, tento nový balíček. No a určite sa budú mnohí kolegovia pýtať na detaily, ako to bude fungovať, môžu sa pýtať komisie a taktiež sa budú pýtať, ako budú agentúry pomáhať, ako to bude vyzerať s návratmi, ako sa zaručí, že aj rodiny budú zjednotené a ako deti, predovšetkým ako sa bude s nimi zaobchádzať. A ja si myslím, že tento náš výbor by mal sa zvýšene venovať tejto otázke. Veľmi sa teším na našu dnešnú schôdzu, na naše diskusie, teším sa na vaše všetky názory na túto tému. Ďakujem. Ďakujem, Roberta. Projdeme k Cecil Kienge a potom k poslancom národných parlamentov. Cecil Kienge je spoluspravodajkyňou za túto správe za e, skupinu sociálnych sociálne demokratov. Ďakujem, pán predseda. Dnešná diskusia prebieha len pár hodín od významného e, zasadania. Je to medzinárodný summit o migrácii. Musíme poskytnúť konzistentnú odpoveď na humanitárnu krízu. Sledujeme, čo sa bude diať a neuspokojíme sa s polovičným riešením alebo s ďalším oddelovaním riešenia. Nebudeme ani oslavovať izoláciu členských štátov, ktoré sú v menšine pri hlasovaní. Jedna vec je, pán predseda, taká, že pre program relokácie 120 tisícov osôb nebude stačiť na stabilizáciu súčasnej situácie. Európsky program pre imigráciu E, to je návrh komisie. A takisto tu máme návrh z vlastnej iniciatívy ohľadne migrácie, na ktorom pracujeme s kolegyňou. Poskytuje návrhy, ktoré by mohli byť základom pre budúcu politiku zvládania migračných tokov. Ďakujem pánu predsedovi, že vo svojom úvode hovoril aj o tom, ako vzniká táto správa, o ktorej hovorím. E, dnes by som chcel spomenúť chcela, dnes by som chcela spomenúť predovšetkým túto správu, pretože je dôležitá, má veľký význam z hľadiska Talianska a Grécka, pretože je tu politika solidarity, mali by sme sa ňou riadiť, aj ostatné členské štáty, aby mohli núdzové strediska správne fungovať. Tieto totiž potrebujú efektívnu politiku relokácie. Potrebujeme aj účinnú politiku e, vracania ľudí do svojich domovov, ale rešpektovať aj ľudské práva. Odborníci, ktorí sedia e, pri stole tu, určite poskytnú erudíciu na vyriešenie tých otázok, ktoré zatiaľ vyriešené nie sú a dúfam, že rozptýlime aj obavy, aspoň v to dúfam, e, ktoré sa tu vzniesli. Spolieham na spoluprácu vlád, aj agentúr ako EASO, Europol. E, som prekvapená, že tu nie je zastúpená agentúra pre základné práva, Pritom Európsky parlament niekoľkokrát zdôraznil, že ochrana osobnosti, ochrana základných práv človeka musí byť stredobodom politiky. A dnes očakávam od tejto rozpravy záruku, že tisícky žien, mužov a detí, ktoré každý deň sa objavia na brehoch Európy, eh, ich práva budú zachované, ich dôstojnosť nebude spochybnená. Potreba identifikácie ľudí, to, na tom sa všetci zhodneme, ale to nemá ísť na úkor ľudských práv. Keď budeme prijímať ľudí na vnúdzových strediskách, e, to nesmie pripomínať zadržiavanie. Musí tu byť jasne stanovená časová hranica, časová lehota, dokedy tam zostanú. Je správne, aby tam boli prítomné aj súdne, justičné orgány, ak by to bolo potrebné. A veľmi mi leží na srdci aj politika repatriácií, teda nútených návratov. Zoznam bezpečných krajín podľa mňa dostatočne neposkytuje záruky pre medzinárodnú ochranu. Naopak, ja sa obávam, že vznikne diskriminácia medzi e, utečencami kategórie A a utečencami kategórie B. Nezabúdajme, že Ženevská dohoda vyžaduje, aby, bolo, e, aby sa hodnotila osobná situácia každého potenciálneho žiadateľa o azyl. Moje posolstvo je jasné, neustúpme ani krok pri ľudských právach. Ja som presvedčená, že nám poskytnete jasný obraz situácie, tak ako dnes vyzerá. A očakávam, že v priebehu diskusie sa nám podarí rozptýliť mnoho pochybností. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Cecil. A teraz za Národný parlament Úvodná poznámka Kloda Adama, poslanec pre zahraničné európske záležitosti, obranu spoluprácu a pristahovalectvo z Luxemburskej poslaneckej snemovne. Máte slovo. <clears throat> Dámy a páni, kolegovia, s potešením a s odsťou vystupujem v mene predsedu Komisie zahraničných a európskych vecí, spolupráce a imigrácie na tomto medzi parlamentom zasadnutí na tému migrácie. To je téma, ktorú všetci poznáme a uvedomujeme si, že je akutná a zložitá. Tak ako tu bolo povedané, čl- e, som členom komisie, ktorá má v kompetencie európske zahraničné otázky, ako otázky migrácie, čo prináša svoju výhodu. Naša zodpovednosť v oblasti spolupráce nám umožňuje mimochodom ovplyvniť e, dôvody, ktoré sú často príčinou migračných tokov. My nie sme zastancami odpovede bezpečnostnej na tento jav ale zároveň vnímame to aj z tohto pohľadu, takže e, môžeme k tomu zaujať postoj, keď chceme bojovať proti obchodníkom v oblasti Stredozemného mora. Angažovanosť Európskeho parlamentu za holistický prístup v oblasti migrácie my podporujeme, pretože my u nás e, v veľkovovedce uplatňujeme taký istý princíp integrovaný princíp, solidarita a zodpovednosť, to sú tri princípy, na základe ktorých E, musíme nájsť odpoveď a luxemburské predsedníctvo Európskej únie sa snaží hľadať odpoveď na e, jav migrácie, ktorému Európa čeli. Som rád, že môžeme sa spolahnúť na Európsky parlament a konkrétne na výbor LIBE v tomto spoločnom boji. Aj preto, že sa jedná o spoločný bod a upozorňuje nás tento boj na to, ako od seba navzájom závisíme a musíme postupovať solidárne. Dámy a páni, vzájomná závislosť a prepojenosť členských štátov EÚ stojí v centre, stojí v centre logiky Európskej únie. Európa by neobstála. A samostatne Európa stavia na solidarite. Je to jedno z najznámejších vyhlásení Roberta Schumana, E, keď navrhol vytvorenie e, toho, čo je teraz únia. Vtedy išlo o posilnenie vzájomných vzťahov a závislostí medzi, medzi štátmi e, ako najlepší základ pre tvorbu európskej konštrukcie. Dnes solidarita je skutočnosťou. Bol to sen e, pana Šumana aj pana Mone. Ale musíme pokračovať a neustále si pripomínať tieto princípy aj v iných oblastiach, predovšetkým v oblasti migrácie. Dnes je našou povinnosťou byť solidárny e, pri riešení migračných tokov a sme zodpovední za to, aby sme e, prijali ľudí, ktorí žiadajú o útočisko v Luxembursku. Podobne ako všetky ostatné európske parlamenty, problematika utečencov sa riešila niekoľkokrát, ako na úrovni výborov, tak aj na úrovni plenárneho zasadnutia, či priamých rokovaní s ministrami zahraničných vecí a inými medzinárodnými a zahraničnými odborníkmi. Musíme prijať utečencov na našom území a zároveň musíme prispieť k hľadaniu európskeho riešenia. E, táto dvojitá úloha pozostáva v podstate z toho, aby sme na jednej strane podporovali integráciu práve cez rýchly prístup na trh práce a na druhej strane musíme si uvedomiť, že tieto toky sa nezastavia tak rýchlo a musíme hľadať riešenia nielen krátkodobé, ale aj stredno a dlhodobé. Dovolte mi zdôrazniť to, že naozaj holistický prístup k migračným tokom musí obsahovať aj dialog so všetkými aktérmi spoločnosti, tak aby sa uľahčila integrácia. A to je dôvod, pre ktorý príslušný výbor v Luxemburgu budúci týždeň zorganizuje s 8 medzovládnymi organizáciami, stretnutia, organizáciami, ktoré e, sa zaoberajú práve utečencami. Počas predsedníctva Európskej únie e, náš parlament sa už na európskej úrovni e, zúčastňoval rôznych aktivít a migračná otázka je v centre diskusie, medziparlamentnej diskusie pre zahraničnú politiku a spoločnú bezpečnosť a politiku spoločnej obrany je to konferencia, ktorá bola 4. a 6. septembra v Luxemburgu. Závery tejto konferencie upozornili na nutnosť holistického prístupu. V týchto záveroch národné parlamenty a Európsky parlament vyzývajú členské štáty Európskej únie, aby urychlili a realizovali Európsku migračnú agentu tak, ako ju predložila komisia a aby rovným a spravodlivým spôsobom prijímali e, ľudí tak, aby sa zabránilo pôsobeniu e, obchodníkov s ľuďmi. Na konferencii sa prepúnulo aj to, že je potrebné nutne posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a krajinami pôvodu a krajinami tranzitu. Vzhľadom na tieto migrančné toky, ktoré sú obrovské, je jasné, že sa nemôžeme obmedziť iba na záchranu na mori a na boj proti e, páchateľom trestnej činnosti. Členské štáty musia mať spoločný prístup na základe solidarity a zdieľanej zodpovednosti s cieľom lepšie riadiť a usmerňovať migračné toky e, a vrátanie napríklad aj dosiahnutia cieľov rozvoja OSN, tak aby sa zmieril tlak. Solidarita sa musí realizovať vo všetkých členských štátoch. Solidarita voči tým členským štátom, kde je najväčší tlak. Je potrebné nájsť účinný mechanizmus a udržateľný mechanizmus v rámci Európskej únie, aby sme dosiahli spravodlivé prerozdelenie e, ľudí, ktorí nutne potrebujú medzinárodnú ochranu. Na konferencii sa zároveň zdôraznilo aj to, že konflikt Sýria a zastavenie konfliktu v Sýrii a stabilizácia situácie sú základom preto, aby sa obmedzili migračné toky do Európskej únie je nevyhnutné podľa nás vypracovať európsky zoznam tzv. bezpečných štátov pri rešpektovaní individuálneho práva na azyl a revidovať azylový postup tak, aby sme mali európsky mechanizmus, ktorý bude záväzný a dobrý e, v tých časoch, keď e, systém z Dublinu sa ukazuje ako nefunkčný. Vrátime sa ešte k problematike migrácie počas luxemburského predsedníctva, konkrétne počas zasadnutia Kozaku 1. decembra. Táto téma bude aj na programe a zároveň sa bude o nej hovoriť v rámci humanitárnej pomoci a dlhodobej odozvy podľa, počas predsedníctva e, rozvojovej spolupráce, ktorej bude 11. decembra toto <clears throat> zasadnutie. Ako povedal Claude Juncker, v Štrasburgu, keď hovoril o stave únie, je najvyšší čas, aby sme začali konať a riešiť krízu utečencov. Nemáme inú alternatívu. Dúfam, že hlavy štátov a vlád, ktorí sa stretávajú dnes tu v Bruseli, pochopia túto správu a Európsky parlament a národné parlamenty takisto budú postupovať zodpovedne a solidárne, lebo je to nutné. Včera bola na rade prijaté rozhodnutie, ktoré ide správnym smerom, aj keď predsedníctvo dúfalo, že sa bude môcť vyhnúť hlasovaniu. Byť členom Európskej únie znamená aj to, že sa nemôžeme jednoducho obmedziť e, len na branie a musíme aj dávať. Že nemôžeme iba požívať výhody, ktoré únia prináša, ale že musíme sa aj angažovať a prispieť a prísť na pomoc tam, kde je to potrebné. Európska únia by mala byť dnes spoločenstvom e, faktickej e, solidarity Mali by sme bojovať proti národnému egoizmu. Je na čase e, nás, e, skončiť s politikou bránenia sa a budovania múrov a musíme spraviť všetko, čo je potrebné preto, aby boli rešpektované základné ľudské práva. V tomto zmysle na záver dovolte mi hovoriť o Schengene. Toto malé luxemburské mestečko e, na hranici Nemecka, Francúzsko a Luxemburska, poprosím veľmi rýchlo, sa stal symbolom e, až niekoľko sekúnd, ja som si myslel, že mám 10 minút, prepačte, ktorý sa stal symbolom niečoho, čo my v Luxemburgu znamenáme, pozna, považujeme za najlepší úspech Európskej únie, otvorenie vnútorných hraníc Európskej únie. Tento úspech je dnes určitý spochybňujú. Minulú sobotu Florian Filipo, podpredseda Národného fondu, európsky poslanec, prišiel do Schengenu e, s ďalšími predstaviteľmi Národného frontu, frontu a aby oslavil to, že Európskej únie sa opäť otvárajú vnútorné hranice. My sme proti takémuto provokačnému aktu ktorý popiera mnohé výhody, ktoré milióny ľudí v Európe každý deň požívajú tým, že nie sú vnútroštátne hranice. V šangenskom priestore každé zatvorenie hraníc by malo byť maximálne len dočasné a podľa jasne zadefinovaných pravidel zmluvy. Dovolte mi v tomto kontexte povedať aj, že návšteva Národného fondu v Luxembursku bola privítaná nejakou 60 ľudí, medzi nimi aj bývalý poslanec Robert Goebbels, ktorý sám podpísal ako minister túto dohodu v tom čase, keď bol minister. E, tento rok oslavíme 30. výročie tejto zmluvy e, ja by som vás chcel uistiť, že Luxemburg bude naďalej robiť všetko preto, aby sme čelili nielen migračným tokom, ale aj to, aby sa toto nezneužilo na rozvíjanie nacionalizmu a na znovu otváranie a budovanie hraníc vnútri Európskej únie. My chceme chrániť, braniť Európu rovnako silno, ako to bolo od začiatku. Ďakujem za pozornosť. Much, Ďakujem pekne, pán Adam. Prepáčte, že som vás prerušil. Chcel som len zabezpečiť, aby každý aj v nasledujúcej sekcii dostal 6 až 10 minút. Potrebujeme toto ukončiť do 10.40, aby mohla začať nová sekcia. Ubezpečujem vás, že keď každý dodrží rečnícky čas, že sa nám to podarí agentúra pre e, vnútroštátne záležitosti a otázka núdzových e, stredisk bude rokovaná e, dnes a takisto aj na zasadnutí rady. Tento koncept núdzových stredisk je aj pre nás niečo nové, keď sa to navrhlo. Bolo to na jar, potom ešte raz v júli. Komisia opísala pre Taliansko, ale ani nie tak pre Grécko. A členovia parlamentov sa spýtali, čo tieto nové agentúry, ktoré sa založia, nové inštitúcie budú robiť, ako to bude súvisieť s prácou národných orgánov. Je to tá najviditeľnejšia časť toho, ako Európska únia preukáže solidaritu, ľudia to budú pozerať na obrazovkách televízorov, je to humanitárna uh, odpoveď humanitárna pomoc, ktorá je kritická a spolu s relokáciou, presídľovaním, najmä pre Grécko a Taliansko to bude významná pomoc. Máme tu tieto agentúry a naozaj práve včas, je to ten správny čas pýtať sa ich, ako fungujú. Začneme teda túto sekciu. Tým, že sa spýtam, či do 10.40 sa stihnete opýtať všetko, čo chcete. Systém je trošku komplikovaný. Máme tu zelené papieriky, ak ste z Národného parlamentu. Prosím vás, napíšte naň vaše meno a, o čom, a to, či chcete hovoriť. Alebo jednoducho len zdvihnite ruku so zeleným listočkom a náš sekretariat sa postará o to, aby ste dostali priestor, aby ste boli identifikovaní. A čo sa týka európskych e, poslancov, iba zdvihnite ruku, ak sa chcete prihlásiť o slovo. Ale tie mena na zelených kartičkách, to by bolo výborné, pretože nepoznáme všetky mena poslancov z národných parlamentov. Urobte to prosím, kým budú kľúčové úvodné prejavy, aby sme potom mohli zorganizovať diskusiu do 10.40. Začneme našimi rečníkmi. Pani Marta Siegen, ktorá riadi generálne riaditeľstvo HOME, opíše ako presne komisia mieni zareagovať sériou opatrení na situáciu v Taliansku a Grécku? Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň prajem všetkým z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. Dobrý deň kolegovia z agentúr. Som veľmi rada, že tu vidím, že ste sa rozhodli venovať ehm, ranné zasadnutie núdzovým strediskám, tzv. hotspotom. V Taliansku a v Grécku Eh, je to najpalčivejšie a ja by som využila túto príležitosť a poďakovala Európskemu parlamentu za to, že privítal koncept operačnej podpory, ktorá bude poskytnutá eh, tým štátom EÚ, ktoré sú v popredných líniách eh, pri prijímaní migrantov. Opíšem núdzové stredisko ako koncept, ale dovolte mi na chvíľočku sa vrátiť k niečomu, čo sa objavilo vo všetkých doterajších prejavoch, ktoré tu odzneli. Ja by som to chcela zasadiť do kontextu celej situácie a pripomenúť, že už od začiatku táto Európska komisia jej predseda Juncker prišiel do Európskeho parlamentu prezentovať 10 top priorit a jedna z nich je a bola e, migrácia. V maji tohto roku Európska komisia odprezentovala Európsku agendu k migrácii a v skutočnosti táto agenda sa nezaoberá len krátkodobými záležitostiami a núdzovými opatreniami. Nie, je to komplexný a vyvážený prístup k tomu, ako riadiť e, veľmi dobrým spôsobom migráciu, aby sa využili jej potenciál, aby sa všetky jej aspekty, interné aj externé, dlhodobé, strednodobé, krátkodobé, e, zúročili v nasledujúcom budúcich dňoch a rokoch. Je to holistický prístup k migrácii, ako to niekto z e, poslancov tu spomenul. A to je naozaj veľmi dobrá vec. Budeme pokračovať e, v tejto práci, ale všetci vieme, že sa odvtedy situácia zmenila. E, je tu bezprecedentná kríza, ktorá bola spôsobená niekoľkými faktormi, najmä niektoré Niektoré od nás závisia, iné nie, ale situácia je fakt. Je tu a všetky úsilia treba vložiť do toho, aby sme vyriešili túto krízovú situáciu. Všetci aktéry v tomto procese v Európskej únii sa dali do práce a to veľmi dynamicky. Luxemburské predsedníctvo už zorganizovalo tri zasadnutia rady v tejto veci. Minulý týždeň sa stretli ministri, stretli sa včera a prijali dôležité rozhodnutia k relokácii a solidarite. A dnes Európska rada sa venuje téme migrácie, ktorú si hlavy štátov a vlád prediskutovali už v apríli aj v júni. Aj vy tu v Európskom parlamente nehovoríte len o holistickom prístupe a o agende, Európskej agende k migrácii ako takej, ale ste aj veľmi rýchlo zareagovali na potrebu procedurálnu pokračovať s balíkmi, ktoré sme navrhli, aby sme sa vysporiadali s krízou. Keďže táto kríza Odkedy sa táto kríza objavila, navrhujeme dva implementačné balíčky ktoré sa musia v praxi realizovať veľmi rýchlo. Včera vo výbore pre občianske slobody ste mali prezentáciu druhého z týchto balíčkov a jedným z prvkov tohto balíčka bolo vysvetlenie relokácie a zásadné prvky, aby sa implementoval systém relokácie a to, ako to funguje pri núdzových strediskách. Včera na Rade ministrov sme vzniesli tiež túto tematiku, túto otázku. A ja teraz veľmi rýchlo prejdem vysvetl- vysvetleniu toho, čo znamená prístup prostredníctvom núdzových stredisk. V kocke je to operačný koncept. Ako môžu agentúry podporiť e, operačnú, respektíve prevádzkovú podporu štátom pri týchto migračných tlakoch na externej hranici EÚ? Je to operačný koncept spolupráce agentúr, aby sa pomohlo členským štátom, ktoré sú vystavené extrémnemu tlaku. Aj v agende pre migráciu je to popísané pre situácie núdze. Čo to v praxi znamená? Únijné agentúry EASO, Europol, Eurojust a Frontex sa spoja, budú koordinovane poskytovať asistenciu týmito týmto štátom, ktoré sú na vonkajšej hranici a vystavené náporu. Odborníci tu, to budú koordinovať z koordinačného centra. To bude istý bod, kde sa budú e, zbiehať všetky aktivity agentúr aj národných odborníkov týchto členských štátov. Tam sa všetky v tomto centre koordinačnom budú spájať. Vytvorí sa skupina pod názvom Task Force, taká intenzívne pracujúca koncentrovaná skupina na jednu tému a tá bude spolupracovať tiež s národnými ustanovizňami. Núdzové centrum e, poskytne celú reťaz migračného manažmentu. Týmy odborníkov budú pomáhať členským štátom pri identifikácii, registrácii a odobraní otlačkov prstov tiež budú pomáhať e, v následných fázach migračných procesov a konkrétne spracovávanie žiadostí o azyl, podpora pr- e, procesov postupov návratu a takisto vyšetrovanie tam bude a rozklad e, sieti pašerakov ľudských bytostí. Toto bude všetko koordinované z jedného miesta. Táto práca prispeje aj k uľahčeniu implementácie eh, systému dočasnej relokácie. Frontex zabezpečí, že po príchode jednotlivec je identifikovaný, zaregistrovaný, sú mu odobrané otlačky prstov a Frontex pod, podporí túto prácu eh, a poskytne migrantom informácie o ich situácii a aj sa ich spýta na prípadné pašovanie ľudských bytostí. Eh, ľudia budú potom smerovaní do relokačných procedúr alebo do návratových procedúr. Čo sa týka členských štátov, tieto budú takisto poskytovať informácie, pomáhať pri registrácii azylantov a migrantov a budú pripravovať e, postup relokácie. Europol bude zhromažďovať informácie, ktoré budú relevantné pre vyšetrovanie e, pašovania a Eurojust bude z justičnej stránky pokrývať túto tematiku. Frontex ďalej bude pomáhať pri e, postupoch návratu a repatriáciách, bude organizovať lety naspäť do krajín. Aký je stav realizácie v praxi dnes? Odkedy prijatia agendy o migrácii sme e, významne napredovali, ale ako som povedala, vývoj situácie a kríza potrebujú, aby sme ešte akcelerovali. E, zástupcovia agentúr a pán Morkone, ktorí sú tu dnes prítomní, vám iste poskytnú detailnejšie informácie o tom, čo sa deje v teréne. E, mnoho už sa urobilo aj v Taliansku, aj v Grécku. Za komisiu, musím povedať, minulý e, týždeň 21. Tento pondelok 21. septembra sme zorganizovali relokáciu a presídlovanie. Zorganizovali sme workshop o týchto dvoch e, konceptoch a takisto o tom, ako zakladať núdzové strediska. Bol to workshop pre členské štáty EÚ. Bola to príležitosť vyjasniť si mnohé prvky toho, čo sa bude diať v Taliansku a Grécku, čo treba, aby sa udialo v Taliansku a Grécku a ako Členské štáty môžu získať základné informácie o týchto veciach, aby mohli sami si premyslieť, čo s tým ďalej, ako to rozpracovať. Rozhodnutia, relevantné rozhodnutia k relokácii boli prijaté nedávno. Prvá relokácia sa udeje 1. oktobra, teda presun alebo premiestnenie e, skupín ľudí do iných štátov. O tom sme rozhodli nedávno. Situácia v Taliansku. Koordinačné centrum, to je to, čo som opísala, volá sa Regional Task Force Európskej únie, teda regionálny Task Force Európskej únie. Je to v Katani na Sicílii. Boli tam um, povolaní styční dôstojníci z Europolu, EO, EONA formátu a Eurojust tam má kontakt pre justičné záležitosti, sekretariat a sú tam zástupcovia z ministra vnútra, z policie a Guardia Financa sú tiež prítomní v tejto task force. Čo sa týka Talianska, už sú štyri núdzové strediska. Lampedusa, Polto Empedokle, Trapani a Posalo. To sú prvé príjmové strediska, majú kapacitu 1500 ľudí, každé z nich a vieme, že ďalšie strediska príjímacie budú do konca roka e, určené na iné miesta August a Taranto. Už sa o, o tom rokuje v Grécku. Práca pokračuje pri e, núdzových strediskách a ich e, vyhľadávaní miest pre ne. Koordinačné centrum Task Force bude v Pireuse kde už je taký, také stredisko podobné. Agentúry komisie posudzujú potreby Grécka a systém núdzových stredisk, ktorý musí byť vytvorený veľmi rýchlo. Dôležitá informácia, ktorú sme poskytli na tomto workshope e, v pondelok, bola práca na ukončení e, plánu akejsi cestovnej orientačnej mapy, čo bude ďalej a potrebujeme doplniť celkový obraz situácie, ako to vyzerá v Grécku. Toto sa finalizuje. Čo sa týka Grécka, môžem povedať len to, že nedávny vývoj, ale asi kolegovia k tomu povedia viac, nedávny vývoj je. Frontex sa už ustanovil e, na e, pevnine Grécka pri operácii Poseidon. Je tam 85 úradníkov na ostrovoch a ešte ďalší prídu Operačné plány zo strany EASO sa finalizujú a e, táto agentúra má sedem mobilných e, kancelárií na ostrovoch e, pri Grécku, kde sa budú ľudia registrovať. Pokračujeme úzko spolupracovať, v úzkej spolupráci s týmito orgánmi a núdzové strediska by sa mali rozbehnúť čím včas, aby sa mohli už začať konať relokácie. V komisii sme sa rozhodli, že vyšleme kolegov, úradníkov na tieto miesta, aby tam priamo pomáhali. Záverom, dôležité v prípade Talianska a Grécka a čo zabezpečí úspech prístupu cez núdzové strediska je to, aby 100 ľudí sa podrobilo na 100 miestach, aby sa ľudia podrobovali otlačkom prstov a registrácií a dúfame, že to bude skutočne úspech. Naozaj to potrebujeme, aby sme vyriešili krízovú situáciu a umožním teraz už kolegom hovoriť, preto už teraz končím. Môžem sa ďalej vyjadriť v diskusii. Hovoríme o krízovej situácii. Hovoríme tu o fakte, že ministri a hlavy štátov a vlád sa rozhodujú, ale my musíme už operačne fungovať v teréne. Musíme vyriešiť túto situáciu, situáciu, ktorá je krízová, pretože to nám pomôže sa vrátiť k hlavnému e, jadru problému migrácie, čo je otvorenejší a komplexnejší spôsob vnímania migrácie ako príležitosti, ako potenciálu, je to spôsob, ako sa s každým e, človekom, s každou osobou zapodieva tak, že má svoju osobnú históriu. Je to kríza, ktorú musíme vyriešiť a musíme sa spojiť, musíme spojiť sily, úsilia, aby sme to urobili, ale máme ambicioznejší a dlhodobejší cieľ, máme agendu k migrácii, kde je cieľ komplexnejší, holistickejší, vše zahrňajúcejší. A na oboch týchto cieľoch musíme pracovať, aby sa realizovali v nasledujúcich rokoch. Ešte jeden dôležitý prvok, možno to bude pre vás dôležité, keď budete klásť otázky. Núdzové strediská sú pre núdzové e, situácie. Je to operačné riešenie iba pre situácie núdze, ale musíme zabezpečiť i to, že, ako hovorí e, Agenda pre migráciu, tento dokument, že spolu s Európskym parlamentom pripravíme dobrú legislatívu k azylovému systému. Dôležitá vec tu je fungovať na realizácii spoločného azylového európskeho systému. Druhý balíček už bol prijatý a prešiel Európskym parlamentom. Realizácia v praxi tohto systému je zásadná aby sme sa vyhli iným krízam v budúcnosti, takže musíme pracovať na rozličných frontoch. Jeden je ten núdzový, musíme operačne okamžite začať fungovať, rozbehnúť prevádzku núdzových centier a zároveň sa pozerať na veci v širšom kontexte. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne a mal by som spomenúť aj to, že mm. Včera sme hovorili, že o trvalom relokačnom mechanizme a nielen o dočasných mechanizmoch zvažujeme aj otázky dlhodobejšej budúcnosti. A teraz by som rád predstavil Mario Marconi, eh, vedúceho talianského hospodárskeho útvaru, ktorý v podstate mnohé veci ohľadom hotspotov, skoro všetko sa robilo v Taliansku a musíme poznať, ako to v realite vyzerá, ako to v skutočnosti vyzerá. Takže, pán Markoni, nech sa páči, máte slovo, aby ste nás poinformovali. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže tieto prezentácie boli veľmi zaujímavé. A rád by som povedal, že by ste si mali povedať, e, uvedomiť, čo sa Taliansku podarilo. My sme za posledné roky e, zachraňovali tisíce ľudí z mora každý deň. A len do minulého víkendu sme zachránili ďalších 6 tisíc. A hovorím to bez nejakej pýchy. Poskytujeme prijatie viac než 100 tisíc osobám, aj mladistvým a maloletým a na národnej úrovni sme vykonali teda relokáciu a rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na koordinačnej úrovni našich regiónov, my sme sa rozhodli, že budeme zvládať prijatie migrantov na regionálnej úrovni. A sme veľmi hrdí na našu osvedčenú prax v integrácii, o ktorej sa hovorilo. Tam máme spoločné projekty jednotliv, jednotlivých e, e, samozpráv za posledné 2-3 roky. Môžem povedať, že sme priš, prišlo asi e, okrem 10, alebo z pôvodných 10 až 15 tisíc osôb sa to číslo zvýšilo až na skoro 800 tisíc, takže sú máme miesta, ktoré sa potom uvoľňujú. Jednotlivé samozprávy budú rozširovať e, infraštruktúry na príjmanie imigrantov. Takže sme veľmi posilnili našu kapacitu. Včera som mal príležitosť e, sa zúčastniť na zasadaní rady po tom predchádzajúcom sklamaní. Ako bolo povedané, včera už došlo k určitému riešeniu, napriek tomu, že nie je úplne uspokojivé, pretože sa nepodarilo dosiahnuť jednohlasný záver. Avšak pre tých 120 tisíc osôb tam padlo rozhodnutie plus ďalších 40 tisíc, o ktorých sa rozhodlo 16. septembra. Teraz ale ide o konkrétne, reálne uplatňovanie slov e, z Junckerovho balíčka, alebo aspoň z tej prvej časti, je treba sa zaoberať témou hotspotov, nocových stredisiek. No my sme rešpektovali, ako sa to od nás aj žiadalo, ďalší postup, ďalšie pokroky v realizácii týchto koordinačných centier spoločnej práce, hotspot. U nás už pracuje EASO, pracuje Frontex, už pracuje dlhšiu dobu, spolupracujú s nami v Ríme, aj presne na tých miestach, kde vždy priplávajú na Sicílii utečenci a 16. v Lampeduze sme začali pracovať s týmto novým nástrojom. A dovolte mi povedať, že na Lampedusu prišlo 140 eritrejčaniek s deťmi. My sme ich eh, identifikovali, Takže sme identifikovali, teraz im tam poskytujeme pomoc. Po čo poskytujeme týmto ženám? Doteraz žiadna z krajín neumožnila relokáciu. Včera sme hovorili o, so španielskými, švedskými kolegami, oni budú prví, ktorí poskytnú prijatie, ale nemôžeme žiadať budovanie spolupráce a pritom súčasne neuvoľňovať kapacitu k relokácii. Umožnite mi dve ďalšie upresnenia. Nadviažem na to, čo hovorila pani poslankyňa Kienge. je v móde hovoriť o bezpečných krajinách. Talianská republika nebude mať svoj zoznam bezpečných krajín. Um, takže to takto formálne hovorím. Samozrejme, že sa pripojíme k rozhodnutiu komisie, tak ako sme to robili doteraz. Taliansko je skutočne prekvapené, myšlienkou, že by tam boli nejaké vnútroštátne agentúry a kategórie. Napríklad povedať, že Eritrejčania a Sýrčania majú nárok na ochranu, ostatní sú hospodárski migranti. Ja tomu nedokážu, nedokážem uveriť na základe našej ústavy, že napríklad Iráčan alebo Afganistančan nemôže, nemá právo rozprávať svoj osobný príbeh a odvolávať sa na medzinárodné právo. Že by nemal právo na rovnakú príležitosť. Ťažko dokážem uveriť, že Nigeričan, ktorý je diskriminovaný z náboženských dôvodov, nemal právo porozprávať svoj príbeh a bol hodnotený. Ja sa snažím predložiť témy, o ktorých potom budeme uvažovať z právneho pohľadu a z pohľadu teda aj ľudských práv. Tu súhlasím s pani Kienge. Potom je tu otázka zadržiavania na danom území. Je jasné, že tie osoby je treba identifikovať, nie je prípustné, aby vstup do krajiny bol umožnený človeku, ktorý nechce dodať svoje osobné údaje. Mali sme problémy s eritrejčanmi a so Sírčanmi, pretože e, oni nesmerovali do Talianska, bola to, Taliansko bolo pre nich len tranzitnou krajinou, no a použitie sily je citlivou témou. Aj vzhľadom na to, že sa jedná o osoby, ktoré majú právo, nárok na to, aby sa dodržiavali ľudské práva, aby sa uplatňovalo medzinárodné právo. Ďalej je tu otázka relokácie, pretože my ich žiadame. Prosím, nechajte sa kľudne identifikovať, sme pripravení vám pomôcť a pokiaľ to bude možné, tak sme ochotní vás relokovať do krajiny, kde máte príbuzných a tak ďalej. Avšak tie osoby, ktoré sú identifikované a prešli zdravotnou prehliadkou a boli teraz kontrolované a ktoré prejavujú vôľu žiadať o azyl v našej krajine, budú odoslané do bežných príjmacích zariadení. Nebudú zavreté niekde do doby, než prebehne celé azylové konanie. Samozrejme, môžeme potom diskutovať o tej dobe, ktorá je potrebná na to, aby prebehlo celé to azylové konanie v Taliansku. To je ďalšia vec. Ja vám poskytnem všetky informácie, ktoré budete žiadať. Ale prosím, nikto si nemyslíte, že osoby, ktoré ukázali vôľu požiadať o azyl a poskytli svoje osobné údaje, a spolupracujú s agentúrami ako EASO a Frontex, že by tieto osoby boli v nejakom uzavretom zariadení. Oni budú poslané do bežných príjmacích zariadení, ktorých máme v Taliansku veľa. A pokiaľ z neho odídu, tak z neho odídu. Samozrejme, musia si uvedomiť, že tým porušujú platné právne normy. Takže pokiaľ nepovedia svoje osobné údaje, tak budú umiestnení do iného zariadenia, pretože kto nechce povedať alebo oznámiť svoje osobné údaje, tak e, ten proces tam je iný. Nikto si nemyslíte, že Taliansko a Grécko už to tomuto čelíme veľmi dlho, ale sami sa trápime, pretože máme skutočne obrovský migračný tlak. A Taliansko tam nebude vytvárať nejaké detenčné e, centra. A skutočne tých ľudí je veľmi veľa takých, ktorých e, ostatné členské štáty nechcú prijať a oni potom ostanú zablokované niekde na juh, napríklad v Grécku. No a veľká časť našej krajiny je presvedčená, že potrebujeme spoločnú politiku v tejto oblasti a že potrebujeme aj spoločné úsilie, ale úprimne včera sme mohli konštatovať, že sú tam určité výnimky, že, a teraz sú to formálne chcem povedať, že som bol prekvapený, pretože Taktiež sa na nás upierala pozornosť Komisie Európskeho parlamentu v niekoľkých prípadoch chovanie bolo kritizované, ale nepočul som nič o tom, čo sa deje na Balkáne alebo na maďarských hraniciach. A potom, čo som videl a počul, tak mám dojem, že je nemožné, aby sa niečo také dialo. Chcel som hovoriť veľmi otvorene o tom, čo si myslíme a čo chceme urobiť. A samozrejme som pripravený sa vyjadriť ku všetkým vašim otázkam, Taliansko je plne presvedčené o tom, že je potrebné nájsť nejaký spoločný prístup a ešte je tu aj polemická diskusia o ďalšej otázky. Mnohí sú presvedčení, že Dublin, je, dublinské nariadenie je mŕtve. Ja si to taktiež myslím. Samozrejme, môžeme stále vyplňať oficiálne dokumenty a povedať, e, z akých dôvodov vlastne Dublin e, žije, ale história v podstate zrušila Dublin. A je to to, čo sa deje na Balkáne, čo predstavuje tú súčasnú otázku a to prerozdeľovanie e, dúfame, že potom sa stane trvalým procesom a je treba sa taktiež zamyslieť nad tým, že ten proces bol v podstate, e, ten e, vznikol v inej dobe, v inom období. A často sa o tom diskutuje, ale situácia zmenila. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Marconi, and we need to hear that. Ďakujem pekne, pán Markony. Potrebovali sme si vypočuť takéto informácie z prvej línie. Oceňujeme si vašu prácu a Taliansko zobralo na seba veľkú zodpovednosť, čo my na tomto výbore naozaj oceňujeme. Ďakujem aj za úprimné vystúpenie, otvorené vystúpenie. Marta Sign spomenula, že viaceré agentúry spolupracujú v rámci tých núdzových centier hotspotov a mnohé tieto agentúry už teraz robia nad limit. Takže mnohí kolegovia mali otázku, ako to bude v praxi vôbec vyzerať a fungovať a ďalšie vystúpenie Jean-Pierre Chambry z EASO možno e, vyplní určité tieto biele miesta, odpovie e, na to, čo, akú úlohu zohráva EASO v týchto regiónoch a v samotných e, primacích vnútorných centrách hotspot. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani poslanci, je mi cťou byť medzi vami, aby som vás poinformoval o našej práci konkrétne o tzv. hotspotoch, ale na úvod by som rád poskytol určité fakty a posledné údaje, ktoré sme dostali cez systém včasných výstrach, e, a dostávame ich mesačne, takže ak sa pozrieme na informácie z minulého mesiaca, mali sme viac ako 148 tisíc žiadostí o azyl. Prečo je toto dôležité číslo? No, predstavuje 2,5 násobný počet toho, čo bolo v auguste 2014. Mimochodom, takmer 10 tisíc týchto e, v auguste boli maloletí bez prievodu. Takže ak sa pozrieme teraz na celkové čísla, ktorým čelíme od januára po august, to znamená 8-mesačné obdobie, viac ako 720 tisíc žiadostí o azyl v EU+ ak to porovnáme s predchádzajúcim rokom, za celý rok, to znamená od januára do decembra predchádzajúceho roku sme mali 660 tisíc a to bol rekordný rok sam o sebe. Takže už teraz sme prekonali ten vlaňajší rekordný rok a to sú ešte iba údaje za august. Čo to znamená? No znamená to v podstate toľko, že členské štáty, vrátanie tých, ktorí sú v tej prvej línii, o ktorých sme si dnes vypočuli, sú vystavené bezprecedentným tlakom. Takisto to znamená e, to, že dostáva s časovým sklzom spracovania žiadosti o azyl. Zaznamenali sme tento nárast a e, v rámci informácií po ukončení tejto schôzy poskytnem konkrétne detailné informácie o tom. To znamená aj o tom, že sa presúvajú zdroje registrá... skôr na registráciu prípadov ako na príjmanie rozhodnutí. Takisto je tu tlak aj na príjmacie zariadenia a potreba nájsť ďalšie možnosti ubytovania. Prejdem teraz k druhému bodu a k tomu, ako s obmedzenými zdrojmi sa snažíme e, riešiť túto stále sa meniacu situáciu. Takže poprvé pokračujeme v tzv. trvalej alebo stálej alebo riadnej podpore. Máme operatívnu misiu podporu Bulharsku, Cypre, e, Grécku a Taliansku. To ako už spomenul talianský kolega, napríklad v Taliansku pôsobíme od roku 2013, v Grécku od 2011 a budeme pokračovať v tejto operatívnej podpore. E, pokračujeme v odbornej príprave vyškolení. Vyškolili sme za posledné roky, odkedy fungujeme, vyše 8 e, tisíc ľudí. Poskytujeme informácie o krajinách pôvodu, to je pre nás takisto dôležité. Vydávame na EÚ úrovni informácie o krajinách pôvodu. Po druhé, spolupracujeme s komisiou na tom, čo sa tu už dneskam spomenulo, zoznam bezpečných krajín, ale zameriame sa pre všetkým na Západný Balkán. Tam je pomerne veľký počet žiadateľov z týchto krajín. Po tretie, tzv. hotspots, núdzové centra. To je veľmi dôležitá téma aj v centre dnešnej diskusie. Začali sme s prípravou e, koncepcie hotspotov ako viete, bolo množstvo strategických EU dokumentov, ktorých sme boli vyzývaní, aby sme zabezpečili podporu procesu registrácie, e, spoločné spracovanie, e, žiadosti cez Dublin a pomoc v procese relokácie. E, okamžite sme začali diskutovať o implementácii týchto opatrení ako s Talianskom, tak aj s Gréckom a Takisto sme sa obratili na členské štáty s výzvou, aby nám poskytli v podstate ľudské zdroje na vytvorenie tímov, ktoré by aktívne pôsobili v teréne. Čo sa týka Talianska, keď e, zvažujeme konkrétny talianský prípad, tak momentálne sa diskutuje a doťahujeme dokonca e, dohodu s talianskými orgánmi o tzv. hotspotoch, ale už sme vyslali pracovníkov, sú priamo v teréne. Máme e, ľudí v EU regionálnej task force v Katani, máme ľudí v Lampeduze a, a v regióne Agrigento. Tí už sú tam, pripravení, testujú a zistujú, ako vlastne by to v praxi mohlo fungovať. Čo sa týka Grécka, tam už takisto doťahujeme dokonca, doťahujeme operatívny plán pre tzv. hotspoty, opäť s cieľom a zameraním našej podpory poskytovať informácie, registrácia a opatrenia v oblasti relokácie. Samozrejme je tam mnoho problémov a víziev. Pán predseda, poslanci, výzvy sú obrovské a očakávania sú takisto vysoké, ale my chceme splniť tieto očakávania. No ako som povedal na úvod svojho vystúpenia, sme pomerne malou agentúrou. Máme rozpočet ročne 50 miliónov a máme menej ako 100 zamestnancov a ak chceme dosiahnuť tieto ciele, potrebujeme mať e, nielen primeraný rozpočet, ale aj primerané ľudské zdroje a vzhľadom na obmedzené zdroje v roku 2015 sme museli preorganizovať priority a preorganizovať nejaké opatrenia, ktoré sme už mali v pracovnom programe, aby sme práve čelili tejto meniacej sa situácie e, v roku 2016 e, potrebujeme minimálne 10 milión eur a 50 pracovných miest. Situácia oblasti azylu v EÚ bude aj v nadchádzajúcich mesiacoch veľkou výzvou, takže myslím si, že v tejto oblasti, že by sme do nej mali investovať. Som presvedčený o tom, že ak budeme dobre vybavení, my, zo v spolupráci s sesterskými agentúrami, dokážeme zabezpečiť prínos a skutočnú matateľnú podporu tým členským štátom, ktoré to potrebujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Spomenuli ste zdroje. Opäť Marta Sigen vo svojom vystúpení hovorila o tom, že komisia má plány pre Frontex a Frontexu chce dať kľúčovú úlohu v rámci hotspotov a plánu pre hotspoty. Vieme, že Frontex takisto v tejto kríze mm, mm, robí všetko, čo môže a už dosiahol svoje hranice. Takže teraz dostáva slovo pán Klaus Ressler eh, eh, z Frontexu. Ďakujem pekne, pán predseda. pre všetkým príjemný dobrý deň. Celkový rámec eh, koncepcie hotspotov a realizácie hotspotov popísala komisia, takže ja len zopakujem to, že cieľom hotspotov je zabezpečiť platformu, kde by EU agentúry mohli rýchlo zasiahnuť integrovaným spôsobom a podľa svojich mandátov. v Spolupráce s, hostiteľ, s orgánmi hostiteľského členského štátu, čiže je to podpora a nie nejaká náhrada alebo substitúcia. Takisto by som rád využil túto príležitosť a poďakoval sa výboru LIBE za podporu prác Frontexu a ako aj čo sa týka vybavenia zdrojmi. Frontex ako operatívna agentúra a vníma to tak, že hotspot v hraničnom sektore, v hraničnom regióne, kde sú obrovské migračné toky a zmiešané toky, ktoré si vyžadujú posilnený, holistický a zosúladený prístup a podporu EU agentúr. Logicky je to prepojené s e, realizáciou spoločných operácií Frontex, Frontexu. Frontex je dobre zabehnutý v Taliansku, v Grécku, na Západnom Balkáne, v iných členských štátoch e, vďaka svojim dlhoročným, desaťročným skúsenostiam práce v teréne a poskytovaním operatívnej podpory. A preto koncepcia hotspotu, tak ako ju vnímame my, je integrálnou súčasťou koordinovaných spoločných operácií Frontexu v týchto veciach, čo sa týka na základe analýzy rizika, na základe e, oblasti hraníc, kde sú veľké tlaky a je to súčasťou našich operatívnych plánov. Keď Frontex pod po, poskytuje podporu v rámci spoločných operácií na podporu hotspotu. Ide nám o 100% identifikáciu a registráciu štátnych príslušníkov E, tretich krajín, ktorí prichádzajú na vonkajšie hranice EÚ. Preto nasadenie tímov, ktoré e, e, hodnotia situáciu, poskytujú ďalšie informácie, to je súčasťou našej spoločnej operácie, ale zároveň je to aj kľúčové pre realizáciu koncepcie hotspotov, tak ako tu už zaznelo predtým. Nasadili sme v Taliansku 90 pracovníkov tu nehovorím o námorných a leteckých posadkách. 85 ehm, pracovníkov v Grécku, v Posejdone. Opäť nehovorím o e, technickom vybavení a posádke technického vybavenia. V Taliansku máme 6 tímov, ktorí robia screening a debriefing. V Grécku máme 7 tímov pre screening a 6 debriefingových tímov. A pripravujeme a plánujeme s hostiteľskými členskými štátmi a ich orgánmi e, ďalšie posilnenie, pretože si to vyžaduje to, aby bol národný team leader, aby sa rozhodovalo na národnej úrovni, čo sa týka etablovania identity, použitie národných postupov, registrácia, bráňa otlačkov prstov. To európske agentúry podporujú a v tejto prvej fáze to podporuje Frontex, ale my nemôžeme nahradiť úlohu členských štátov. A e, to, ako nasadzujeme naše síly, svedčí o tom, že nemáme v úmysle nikoho nahradiť, máme v úmysle len podporiť a pomôcť členským štátom pri realizovaní ich vnútroštátnych opatrení. Úloha Frontexu, ako som povedal, je v oblasti podpory čo sa týka implementácií EU aky, ktoré súvisia predovšetkým s identifikáciou vrátane národného screeningu alebo screeningu zistenia národnosti. Po druhé, e, určenie tých ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Takisto podporujeme členské štáty po tretie pri registrácii vrátane brania odtlačkov prstov v spracovaní žiadosti o azyl a po štvrté môžeme poskytnúť pomoc na konci azylového procesu tým, že podporíme členské štáty v prípade návratov. To znamená pomoc, prednávratová pomoc, ktorá začína systematickým screeningom, prednávratová pomoc, ktorá ide ďalej v zmysle poskytnutia pomoci pri získaní cestovných dokladov, spolupráci s ambasádami alebo konzulátmi tretich štátov a potom organizovanie návratov. V Grécku plánujeme kombinovaný pilotný projekt EU LISA o braní otlačkov prstov s cieľom urýchliť a posilniť systematické branie otlačkov prstov čo sa týka koncepcie hotspotov a realizácie tejto koncepcie, Frontex spolu s Europolom, Eurojustom a EASO spoločne vypracovali model spolupráce a e, uplatnili ho na tzv. Európskej regionálnej task force EU RTF, ktorá poskytuje akúsi platformu a táto Prvá e, funkčná jednotka EURTF bola e, v, založená na Sicílii. Tu všetci spolupracujú od 22. júla 2015 tam pôsobia a potom EU na formet, ako aj ďalšie národné orgány, tak ako to pani Sigan vysvetlila, všetci sú zastúpení prostredníctvom kontaktných úradníkov. Frontex poskytuje aj horizontálne logistické a informačné systémy riadenia, ako aj IKT služby, takže my vnímame našu úlohu ako úlohu poskytovateľa služieb. Sme tam nasadení od polovice júna, sú tam štyria pracovníci, máme operatívnu Eh, podporu, prieskum situácie, analýza rizika a takisto aj miestny tlačový eh, pracovník, eh, to všetko prispieva k transparentnosti a komunikácii. EU RTF predstavuje platformu a spoločný priestor na prácu, ktorý uľahčuje spoluprácu a koordináciu medzi agentúrami priamo v teréne. Konkrétne ide o koordináciu práce expertov, Frontexové screeningové a debriefingové týmy, ako aj, tak tu správne spomenuli, sú tu podporné týmy. Všetci pracujú a koordináciu zabezpečujú zástupcovia agentúry na EURTF v Katani. A to znamená, že každá EU agentúra, ktorá tam je, si robí svoju vlastnú oblasť, má svoj vlastný modul, vedie svoju vlastnú činnosť, modul podpora pri registrácii, modul všeobecná operatívna zložka, podpora zber informácií, modul debriefing a risk, e, analýza rizika, modul vyšetrovanie a modul justičná spolupráca, podpora v týchto moduloch. Užšou spoluprácou očakávame vytvorenie ďalších synergií aj v boji proti pašovaniu, E, zameraný na vyšetrovanie a stíhanie pachateľov tejto trestnej činnosti. Ale to je úloha národných orgánov. Model EURTF RTF by sa dal teraz rozšíriť a uplatniť aj v Grécku. Tam prebiehajú diskusie medzi EU agentúrami a miestnou samozprávou. Frontex, e, styčný orgán Frontexu v Pairos, ktorý máme od roku 2010, ponúka, že ponúkne priestory a možnosti pre EURTF, tak aby aj iné agentúry mohli vyslať svojich pracovníkov a umiestniť ich do priestorov e, tejto agentúry. E, efektívny proces registrácie identifikácie je obmedzený obmedzenými zdrojmi ľudských finančných zdrojov, ako obmedzeniami e, príjímacích zariadení, e, nielen na vnútrozemí Grécka, ale pre všetkým na gréckých ostrovoch. Frontex pod, poskytuje, posilňuje podporu v oblasti screeningu, ale musíme lepšie spolupracovať a musíme sa lepšie presadiť v tom hostiteľskom členskom štáte, ktorého zodpovednosťou je zabezpečiť príjmacie kapacity, zabezpečiť dobré pracovné prostredie pre systematický screening a registráciu. A to všetko nám umožní napríklad pravdepodobne budúci týždeň alebo niekoľko dní začať spustiť náš pilotný projekt o registrácii Eurodac spolu s EULISA a s národnými orgánmi. V oblasti návratov čo sa týka plánu činnosti pre návraty, Frontex je pripravený prevziať operatívnu koordináciu projektov financovaných z EU prostriedkov EU, EURINT, e EU e, návratový, návratový úradník a e, návratové iniciatívy. Všetky tieto projekty môžu ísť pod záštitou EU operatívnej kooperácie ehm, a čoskoro spustíme, budeme mať také prvé stretnutie, s ktorými začneme tento projekt a na ktorom e, rozpracujeme takúto operatívnu koordináciu. Samozrejme som pripravený zodpovedať na ďalšie otázky aj k tejto zložke návratov, ale aj k otázke posilnenia Frontextu tu komisia oznámila, že dá Frontexu viac prostriedkov a mohol by som takisto, môžem takisto zodpovedať aj vaše otázky a eventuálne zameranie tejto ďalšej činnosti. Ďakujem pekne, pán Drazel, ďakujem, že ste sa zmestili do desiatich minút. Máme ešte troch rečníkov, vidím, že sa tu mnohí bavíte. To je vždy, keď máme dlhý zoznam rečníkov, sme všetci len ľudia, e, takže e, nevieme sa sústrediť e, príliš dlho ale každá agentúra chce niečo povedať, takže požiadam ďalších troch rečníkov, aby v každom prípade sa zmestili do svojich desiatich minút. Ak ich nepotrebujete, tak ich nemínte. Hovorím to preto, že asi zistíte, že pôvodný zoznam rečníkov alebo tých, ktorí sa chcú vyjadriť, už je teraz 21 a za chvíľku dostanem ďalší zoznam ľudí, ktorí sa chcú ešte vyjadriť, takže ten bude ešte dlhší. Aby ste všetci mali možnosť sa vyjadriť, aby ste vy mohli odpovedať na otázky, budete mať v tom druhom kole viac času, takže poprosím troch rečníkov, zmestite sa do vašich desiatich minút a v každom prípade neprekočte tento uh, limit. Pán Rauschenbach, Europol, boj proti organizovanej závažnej trestnej činnosti, ak by ste nám mohli povedať, e, čo mieni robiť Europol v rámci hotspotov. Nech sa páči. Thank you, Mr. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým dobré ráno. Váženým poslancom, členom výboru, tento bezprecedentný nárast počtu migrantov a utečencov, ktorí sa snažia dostať do Európy, vedol k tomu, že e, teda Europol zaznamenal zvýšenú mieru kriminálnych aktivít. A skutočne sa to vyšplalo do veľkých výšok. Viac než 100, 1400 nových prípadov od roku 2015 sme zaznamenali. A e, taktiež sme e, zaznam, zachytili takmer 29 tisíc ľudí, ktorí boli zaplatení do pašovania ľudských bytostí. A samozrejme, e, takíto ľudia sa stiahujú tak, kde je veľká príležitosť a kde je malé riziko. Mnohí z nich sú oportunistami, takmer tretina tejto, týchto skupín sa venuje aj ďalším aktivitám, ako napríklad pranie špinavých peňazí, pašovanie drog, e, obchodovanie s ľudskými bytostiami alebo falšovanie dokumentov. Taktiež je tam teda veľká e, kriminalita, veľké kriminálne bandy, ktoré sa skladajú e, z ľudí, ktoré sú, ktorí sú špecializované, majú presne pridelené úlohy, sú rôznych národností. Taktiež došlo e, zvýšenému využívaniu sociálnych médií, ktoré sú využívané na nábor obetí pašovania cez internet. No a tieto obete samozrejme sú zraniteľné a potom môžu teda podliehať inej, e, inej forme kriminality. Napríklad môžu byť zneužívané na ilegálnu prácu. Sú tam aj deti, ktoré taktiež sú takýmto spôsobom zraniteľné. Môžu byť vykoristované tými ilegálnymi obchodníkmi a na toto je treba reagovať. Skutočne to obrovská výzva pre policajné orgány v celej Európe. Niektoré členské štáty už posilnili svoje kapacity a úspešne, ale vo všeobecnosti používame trochu problémy, ako reagovať vhodne na tieto všetky výzvy v súvislosti s pašovaním ľudských bytostí, ale aj taktiež s kriminalitou, o ktorej som hovoril. A samozrejme sú to aj aspekty verejného poriadku, reakcia musí byť v celej Európe koherentná. Je to medzinárodný problém, ktorý si vyžaduje e, veľmi e, sústredenú policajnú reakciu a taktiež vyrovnaný a vyvážený prístup. V Europole sme vytvorili spoločný e, tým tzv. John Mare v roku 2015 a sústredovali sme sa na ľudí, ktorí e, v Stredozemnom mori e, pašovali ľudské bytosti. Taktiež sme zvýšili expertízu a kapacity Europolu zamerané na pašovanie ľudskej bytosti, pranie špinavých peňazí, falšovanie dokumentov, vyrábanie e, falošných dokumentov a taktiež rôzne aktivity skupín organizovaného zločinu. Jod Mare sa ukázalo byť ako e, účinné opatrenie, ktoré im prináša dobré výsledky. Momentálne združuje 13 členských štátov a tieto členské štáty spustili 100, e, vyšetrovanie 160 e, nových prípadov od začiatku fungovania. Zachytili 3000 páchateľov. Podarilo sa im rozbiť rôzne organizované bandy, zachytili podozrivé plavidlá, ktoré by mohli byť využívané pre e, aktivity spojené s pašovaním ľudí. A taktiež sme zachytili 60 webových stránok, ktoré boli podozrivé a boli zablokované, aby sa prostredníctvom nich nelákali obete e, do, e, teda, na pašovanie cez oblast Stredozemného mora. Avšak Jod Mare sa sústredie predovšetkým na južné a juhovýchodné trasy No a Europol zistil za posledné obdobie, že toto je celoeurópsky problém a taktiež takýto prístup eh, je potrebné nasadiť aj v celej Európskej únii. Taktiež, ako povedali, povedal predrečník, sme rozmiestnili zdroje, alebo do Katánie, máme tam regionálny hotspot a taktiež budujeme spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami a partnermi. Sú to aj zložky presadzovania práva a ďalšie partnerské agentúry. Čo sa týka požiadaviek Europolu na podporu z členských štátov, tak Tie sú stále väčšie. Máme skutočne vyšetrovania, ktoré má, sú dôležité. Nedávny prípad napríklad v Rakúsku je dôležitý a prichádzajú ďalšie žiadosti, aby sme poskytli celoeurópsky pohľad, keďže cez hranice, hranice prekračujú ďalšie vlny migrantov. Europol preto otvoril e, permanentné centrum v nedávnych dňoch. Toto centrum e, vydáva denné spravodajské správy pre členské štáty a hovorí o tom, čo môžeme očakávať v nadchádzajúcich e, hodinách a dňoch, čo sa týka súvisiacej kriminality. Všetko nás sa tlačí k tomu, aby sme vystupňovali naše úsilie, aj čo sa týka medzinárodných e, pravidiel. Jot Mare sa stáva takým novým centrom boja proti e, takej tamto typu, typu kriminality. A to preto, že pašovanie ľudských bytostí sa stalo našou e, obrovskou prioritou v rámci Európskej únie. No a teraz som nevyužil pridelený časový interval. Dúfam, že prídu otázky a teším sa na ne. Ďakujeme vám veľmi Pán Rauschenbach je skutočne to e, nie je potrebné minúť celých 10 minút. Dobre, teraz e, prichádzame k Eurojustu. A úloha Eurostu je zásadná, pretože až budú zriedené hotspoty, kde bude dochádzať detenciám, presunu a deportáciám. A taktiež mu tam musia byť e, platné e, právne zábezpeky. Takže tu je e úloha Eurojustu zásadná. Pán Nikolaus e, Ornerakis, e, prosím, zaujme slova a vysvetlí nám situáciu spadu Eurojustu. Ďakujem za túto príležitosť. Takže Vysvetlím vám naše nedávne aktivity v rámci boja proti pašerákom ľudí. Predtým, než budem hovoriť o Eurojuste v súvislosti s hotspotmi, rád by som hovoril o niektorých iniciatívach Eurojustu v súvislosti s, pašo- s bojom proti pašovaniu ľudských bytostí. Podľa Európskeho akčného plánu v júni 2015 pán Al- bol pridelený, e, bol vymenovaný e, príslušný pracovník, ktorý zodpovedá túto problematiku a bola posilnená naša spolupráca, výmena informácií s príslušnými európskymi agentúrami. Taktiež sme posilnili súdnu spoluprácu. Ďalej čo sa týka stretnutia z 12. decembra 2014 na konzultatívnom fóre e, v súvlade s Európskym akčným plánom, Eur sa e, naplánovalo vytvorenie tematické skupiny v rámci Eurojustu pre špašovanie e, migrantov. A môžem vás informovať, že táto tematická skupina začne fungovať pred koncom tohto roka. je zásadné si vymieňať informácie, aby sme mohli riešiť problémy. To sme si vedomi. Eurojust už e, diskutuje s EU a NAFOMED s ohľadom možnej spolupráce e, v boji proti pašovaniu ľudských bytostí. Stretli sme sa s e, hlavným predstaviteľom EU NAVOMED a teraz stretol sa s predsedom Eurojustu. Vytvorili sme dobrú spoluprácu, e, ktorá si myslím, že e, prichádza práve na čas. Musíme sa pohybovať v príslušnom právnom rámci. Toto je skutočne bezprecedentná migračná kríza, ktorá si vyžaduje zvýšenú súdnu spoluprácu, aby sme mohli rozbiť tie pašerácké gengy. A táto téma ilegálneho pašovania migrantov sa taktiež objavila na fóre e, generálnych prokurátorov v roku 2014. Okrem toho, pre, v júni 2015 na stretnutí fóra e, členovia z krajín, ktoré predovšetky sú dotknuté touto krízou, zdôraznili, že téma ilegálneho pašovania migrantov musí byť vnímaná ako celoeurópsky jav, keďže je táto téma stále dôležitejšia. Na nadchádzajúcom stretnutí generálnych prokurátorov 11. decembra 2015, ktoré organizuje luxemburský generálny prokurátor, tak tam hlavnou témou bude práve táto téma ilegálneho pašovania migrantov. Čo sa týka hotspotov, to by som chcel zdôrazniť nasledujúce veci. Eurojust si je vedomý dôležitosti implementácie siete hotspotov v Taliansku a v Grécku a taktiež, e, že je dôležitá spolupráca s EASom, s Europolom, s ďalšími európskymi agentúrami a tak je treba toto robiť v rámci príslušného mandátu. Euro, Eurojust je, e, pripra- sa zúčastnil na e, operáciách v Katánii a taktiež súhlasil s žiadosťou o vzájomnú právnu podporu taktiež spolupráci s tretimi krajinami. Koncom júna 2015 talianský minister zahraničných vecí napísal memorandum porozumenia, podpísal ho Eurojust. Tam sa zvýšila výmena informácií o prípadoch pašovania migrantov. Talianský prokurátor je takisto v kontakte s Eurojustom a s núzovými strediskami a pre, v teréne budú bude zbierať informácie a zabezpečovať, že všetky relevantné informácie prídu aj k, do Talianského centra pre justičné e, monitorovanie tejto tematiky. V Grécku sa má zorganizovať e, núdzové centrum. Budú tam dvaja grécky prokurátori z prístavu Pireus mm, mať pracovisko, sú naozaj vysoko postavení a vedia dosť o tejto e, práci. Keďže bude justícia pritom v núdzových strediskách, Eurojust môže v reálnom čase odovzdávať všetky informácie, ktoré môžu vyžadovať e, súdne zásahy a koordináciu na unijnej úrovni prostredníctvom bežných Eurojustových e, operačných nástrojov. Tieto justičné kontaktné body sú výborné preto, lebo Eurojust môže kontaktovať kompetentné národné orgány, aby sa e, skúmali a vyšetrovali prípady v iných členských štátov EÚ a aby sa mohol stíhať zločin a rozkladať gengy, pašerácké gengy. Takisto Eurojust podporuje členské štáty agentúry Frontex a medzi príslušnými orgánmi členských štátov EÚ funguje ako koordinačný bod, aby sa prišlo konfliktom pri riešení medzi jednotlivými justičnými e, jurisdikciami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem, že ste tak stručne hovorili. A napokon rečnička z Agentúry pre základné práva, pani Anne-Charlotte Nigard, ktorá sa teraz ujme slova. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem za pozvanie a za možnosť vyjadriť sa na tomto stretnutí. Humanitárna núdza volá po efektívnej reakcii, operačnej reakcii a to všetko súvisí s, so základnými právami inštitúcie a agentúry základných e, práv, ktoré sú v členských štátov EÚ, sa musia správať podľa charty základných práv ľudské administratívne zdroje sú obmedzené, ale aj takto musíme plniť e, povinné odobrenie otlačkov, obmedzovanie slobody. To sú kritické veci pri základných ľudských právach, ale pri núdzových strediskách sa s týmto ráta. Migranti, ktorí potrebujú ochranu, pretože sú to zraniteľné skupiny, napríklad e, malolety bez prievodu, tehotné ženy, obete závažných, príklad pašovanie ľudských bytostí, alebo obete fyzického zneužívania, zneužívania potrebujú ochranu, aj keď sú to migranti a častokrát nemali inú voľbu iba prísť do Európskej únie a nemali by za to byť trestaní, pretože máme iba veľmi obmedzené právne cesty, ktorým by, by, by sa oni dostali do bezpečia. Potrebujeme erudíciu a musíme vychádzať z údajov a informácií, ktoré sme nazbierali a rozanalizovali, aby sme podporili inštitúcie EÚ, členské štáty EÚ a agentúry. E, reakcia EÚ na krízu utečencov nesmie zanedbať ľudské práva. Musíme sa správať podľa zásad proporčnosti, nevyhnutnosti a legálnosti, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť vo vzťahu k núdzovým strediskám majú platiť nasledujúce základné ľudské práva, ale tieto sú možno spochybnené, naozaj sú problematické. Prvé, prvá výzva sa týka odoberaniu od tlačkov v Eurodaku, delegácia v Eurodaku e, odhalila, že sú tu citlivé problémy, pretože sa tieto opatrenia používajú nadmerne. FRA legálne analizuje a pripravuje zoznam toho, čo treba urobiť a čo netreba robiť pre praktikov, aby sa vyhlo porušovaniu ľudských práv pri odobraniu otlačkov prstov. Tieto zoznamy, odporúčané zoznamy, narysujú istú červenú líniu medzi priateľnými aktivitami a nepriateľnými aktivitami a môžu byť informatívne pre e, aktívnych pracovníkov na hraniciach. Násilné odoberanie otlačkov prstov nemal by byť súčasťou procedúry, azylovej procedúry. A tu máme zásadu, ktorá zakazuje návrat jednotlivca na územia, kde by tento jednotlivec mohol čeliť prenasledovaniu, stíhaniu alebo inému závažnému riziku. A to sa aplikuje aj na prípady, keď osoba odmietne poskytnutie otlačkov prstov. Druhá výzva sa týka návrat návratovej alebo z, zintenzívnenej e, návratovej procedúry alebo postupu. Tu tiež sú problémy s ľudskými právami, môžu byť. Rozsudok spred troch týždňov Kalif versus Taliansko dokázal, že zadržanie v zadržiavacom stredisku na Lampedúze a od, e, transportovanie do prístavu Palermo a potom transport do iného štátu počas arabskej jary. E, tento prípad demonstruje, že rýchle a zrýchlené postupy môžu nie celkom rešpektovať ľudské práva alebo umožniť preskúmanie podrobností individuálnych prípadov. Takisto sú odsudené kolektívne repatriácia a vyhostenia. Ďalšie výzvy, ktoré môžu súvisieť s podmienkami zadržiavania súvisia aj s tým, aké podmienky sú vytvorené v týchto núdzových centrách pre utečencov. Komisia vypracovala manuál pre utečencov a v pohraničnom kontexte sa sústredila takisto na navracanie utečencov. Tretia výzva súvisí s pašovaním ľudí. Boj, boj proti pašerákom znamená tranzit, vstup a to všetko zo sebou nesie rizika voči ľudským, ľudským právam. E, kriminálnici, ktorí zneužívajú situáciu migrantov, samozrejme, e, to treba odsúdiť, ale reakcie by sa nemali sústredovať na tých, ktorí pomáhajú iným e, z ľudského súcitu. Keď niekto pomôže migrantovi dostať sa do bezpečia a dostane, poskytne mu e, potravu, ubytovanie, transport, právnu pomoc, lekárskú pomoc, môže riskovať trest, pretože nie je jasné, či je takáto osoba v kontakte s pašerákmi a opatrenia by sa mali sústrediť na skutočných pašerákov a nie na tých, ktorí pomáhajú um, migrantom dostať sa do bezpečia. Ďalšia citlivá situácia, ktorá sa môže e, vynoriť v súvislosti s núdzovými centrami, bola identifikovaná na základe našej extenzívnej práce na hraniciach. Aktivity, ktoré skrývajú potenciál porušovania ľudských práv E, súvisia s veľkou rýchlosťou, ktorou treba konať v dnešnej situácii. Základné práva a vyšetrovanie v týchto súvislostiach vyžaduje čas a posúdenie každého jednotlivého prípadu. Grécky reportér podal správu, takisto správy z Frontexu a Eurojustu e, z tohto všetkého vyplýva, že sa naozaj treba vyhybať týmto rizikám a že sú tu problémy s dodržiavaním ľudských práv. Potrebujeme, aby tieto správy boli pravidelne aktualizované a aby sme dostali e, také dáta, ktoré by pomohli riešiť e, veľmi dobrým spôsobom krízu. Záverom, agentúra základných práv Európskej únie je pripravená pomôcť v tejto veci svojimi odborníkmi a erudíciou. Ďakujem za slovo. Ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste boli taká stručná, pretože máme veľmi dlhý zoznam tých, čo sa prihlásili o slovo a budú vám aj klasť otázky a tam je možné vyjadriť sa aj k ďalším veciam. Oceňujem, že ste to takto riešili. Kolegovia, prejdeme k rozprave. Mám naozaj veľmi veľa ľudí na zozname, najmä ľudia z národných parlamentov. Rád by som vám povedal, že to bude iste pre vás neuspokojivé, pretože budete naozaj obmedzení iba dvoma minútami na vystúpenie. U nás v parlamente viem, že dve minúty sú skutočne primálo, aby sa človek vyjadril to tak a stačí na to, aby si človek trošku prispôsobil stoličku a začal hovoriť a už je koniec. Roberta Mecola, Cecil Kienge, poprosím aj vás z Európskeho parlamentu, aby ste neprekročili lehotu dvoch minút. Je vás 23. Položte otázky, sústrite sa hlavne na e, núdzové strediska a vy z e, národných parlamentov iste potrebujete aj širší kontext a širšie otázky. Nech sa páči. Sorry, just one second. Yeah, so um, just as a guide, if you want to make some comments on the... Ak sa chcete vyjadriť k súčasnej situácii v Európe, nech sa páči, je to vítané. Nebuďme naivní, sú tu isté kolegovia, ktorí chcú aj poukázať na isté reality. Utište sa, prosím, aby sme mohli začať rozpravu. Spravodajcovia začnú. Poprosím. Eh, eh, spravodajcovia ne, si neželajú Ujaca slova začíname poslankyňou z Litovského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Hovorí pani eh, V. Sajte z Litvy. Včera sa prijalo rozhodnutie na Rade ministrov a mala by som povedať, že migrácia je výzvou. Výzvou, ktorá rozdeľuje spoločnosti, rozdeľuje celú Európsku úniu. Je to akýsi zaťažový test pre projekt Európskej únie ako taký. Mala by som povedať, že podporujeme holistický prístup a sme proti tomu, aby vznikali akési geta pre migrantov. Migranti by mali byť distribuovaní do 60 e, okresov alebo municipalít, obci. Vláda začala už e, prípravy pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti, pre oblasť sociálnej ochrany, chcela by som sa vyjadriť e, k problému, ktorý možno vidia podobne všetci, všetky členské štáty. Niektoré aktivity prišli prineskoro. Napríklad identifikácia, registrácia, a povinné odoberanie otlačkov prstov. Migranti, ktorí už sa dostali do Európskej únie, prešli týmito postupmi a ak neprešli, čo sa stane s nimi neskôr? Nie som si istá ani tým, že Litva a iné pobaltské krajiny budú destináciou pre migrantov. Ich hlavným cieľom je Nemecko a Švédsko. Čo sa stane s ich statusom? Získajú ten istý status? A posledná otázka. Ako sa naloží s bremenom navracania hospodárskych migrantov medzi členské štáty EÚ. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Odborníci si robia poznámky a napokon v záverečnom kole odpovedí odpovedia všetkým, len aby ste vedeli, ako to bude. Ďalším za Európsky parlament Pán López Aguilar, nech sa páči kolegovia a dvojminútová lehota. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem hovoriť po španielsky. Myslím si, že od tej doby, čo sme v parlam- Európskom parlamente rozhodli, že buď sa bude ukladať medziparlamentná konferencia, čo sa týka ustanovení Lisabonskej zmluvy vo vzťahu k priestoru spoločného voľného pohybu, sme dospeli k situácii, že musíme hľadať spoločných menovateľov, spoločné línie e, akcií, krokov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Poprvé, chcem povedať, že áno, je to núdzová situácia, ale nie je to prekvapenie, pretože táto situácia sa chystala už dlho. Po druhé, je to kríza, áno, ale humanitárna kríza, ktorá má vplyv na samotnú Európsku úniu. No a teraz sa spochybňujú možno niektoré princípy nášho, mm, nášho priestoru e, z bezpečnosti a spravodlivosti. A teraz netreba militarizovať naše vonkajšie hranice alebo povolávať políciu. Preto našou reakciou by nemalo byť e, znovu militarizovať našu hranicu alebo stavať e, steny, mus, múry. Musíme reagovať krátkodobo, ale pozerať sa aj do budúcnosti, aké opatrenia by mohli napraviť situáciu. A ja chcem e, položiť dve otázky, predovšetkým predstaviteľovi EASO a komisii. Takže poprvé, ako sa vyhnúť tej dramatickej, tragickej neistote, E, tohto pašovania ľudských bytostí a taktiež ako to vyzerá z princípov solidarity. A po druhé, máme tu e, dublinské nariadenie, ktoré je zastaralé. Tak akým spôsobom ho chcete nahradiť? Ako chcete riešiť žiadosti o azyl? Pretože momentálne teraz sa neplnia ani, ani e, princípy ustanovenia Dublinského nariadenia, ani medzinárodných dohôd. A ako môžeme uľahčiť získanie e, legálneho e, povolenia na vstup do EÚ pre azylantov, žiadateľov o azyl. Thank you very much, Juan. And from the... Ďakujem, Juan. Pán Kirkos. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť po grecky. Ďakujem pekne. Chcel by som položiť otázku vzhľadom na situáciu v Grécku v lete. Ministerka, ktorá by bola bývala pre otvorenie hraníc a proti registrácii, v tej potom prišla hrozná situácia, kedy prišli tisíce ľudí, a ktoré vôbec neboli registrované. A na, na ostrovoch vládne skutočne otrasná situácia, ale aj na pevnine. No otázka, nevedeli ste, čo sa stane a nemohli ste niečo robiť? Alebo ste o tých problémoch vedeli, ale neboli ste príslušne informovaní zo strany vlády a zodpovedných osôb, pretože sa s nimi nedalo, s vládou nedalo e, rozprávať, viesť dialog. Takže je treba plánovať, pozerať sa do budúcnosti. Nemôže sa znovu vrátiť situácia, ktorú sme tento rok zažili u nás. You, the... Ďakujeme. Ďalej Národné parlamenty. Pán Marsek Sernoč z Českej republiky. Vážený pane předsedo. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, viem, že sa tu bavíme o hotspotoch, ale budem hovoriť vo všeobecnosti. Som Čech a som zároveň aj Európa, na Česká republika je moderná, hrdá a sebavedomá krajina, ktorá prežila teda roky totalitárneho režimu, ale poučili sme sa z vlastnej histórie. Česká republika nie je ľahostajná. Po celú dobu modernej existencie príjma nemalé množstvo politických utečencov, pretože sme naozaj zodpovedným národom. Európania boli vždy solidárni, ale dnes sa nikto nepýta, kto bude solidárny s nami. 10 tisíce migrantov, ktorí sa snažia za každú cenu dostať cez hranice bez rešpektovania pravidiel zákonov daných krajín. 100 tisíce ľudí, ktorí môžu zničiť Európu tak ako, takú, ako ju poznáme. Ak tieto migračné vlny okamžite nezastavíme, zrúti sa európsky kultúrny sociálny systém, budú nepokoje, budeme čeliť obrovskému riziku radikálnych a teroristických skupín, narastu, organizovanej trestnej činnosti a i zdravotným rizikám. Jediným skutočným riešením je zastaviť obrovský prúd utečencov, pokiaľ je to možné ešte mimo hraníc Európy. Čo dnes robí Európa? Veľké štáty v jednom okamihu vyhlásia, že príjmú všetkých sírskych utečencov a o týždne neskôr začínajú zatvárať hranice, kontrolovať hranice. vyhražajú sa nám, že ak sa nepodradíme, budeme trestaní. Dnes už v Nemecku sú veľmi silné hlasy na to, že paušálna pozvánka pre e, sírskych utečenc, utečencov bola neuvážená. Odmietame kvóty, odmietame systém, ktorý absolútne nerieši základný problém vlny imigrantov, ktorí naďalej prúdia do Európy. Hovoríme tu o hotspotoch, ale na čo to bude dobré, keď také obrovské masy migrantov jednoducho nedokážeme zvládnuť? Včera bola naša republika prehlasovaná v rámci kvót. Realita je však taká, že utečenci u nás aj tak nebudú chcieť e, zostať, ako náhle dostanú povolenie na pobyt, tak začnú migrovať po Európe. Naozaj to veľké štáty neuvedomujú? Prečo sa nerieši problém pri základe? Prečo sa nerieši tá vec, tá, ako sa rieši, riešiť má? Budeme si naďalej klamať, že to všetko zvládneme na úkor vlastných občanov? My sa chceme naďalej chovať zodpovedne voči našim občanom. Nechceme, aby u nás boli no-go zóny, sociálne nepokoje, bezpečnostné a zdravotné rizika. Preto by som chcel vyzvať Európsku úniu ako takú, aby sa k tomuto problému postavila z očí v oči, aby sme pomáhali, pomáhali v regiónoch, aby sme riešili to, čo sa deje v rámci islamského štátu, aby sme sa správali ako zodpovední politici voči našim občanom. Ďakujem. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa zmestili do vašich vyčlenených dvoch minút, ak sa to dá. Timothy Kirkop, europoslanec. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že určite člen, ako člen Libe vždy som bol presvedčený a som presvedčený o tom, že povinný prístup nie je prístupom, ktorý by sme mali hľadať. Mali by sme hľadať viac spolupráce, využitie dostupných zdrojov v členských štátoch rôznymi spôsobmi s cieľom riešiť to, čo je jednoznačne obrovskou výzvou. Mám tri otázky, ktoré by som rád položil, ak môžem. Poprvé, chcel by som vedieť, aké hlavné prekážky bránia rýchlemu spracovaniu ľudí, ktorí prídu do EÚ čo sa považuje za priateľný časový limit na takéto spracovanie a ako môžeme tento proces urychliť. Zároveň mnohí hovorili o tom, že Dublin skončil, ale stanovené princípy E, v rámci ženevského dohovoru z 51. roku pre utečencov, tie ostávajú živé. Musíme dodržiavať toto kritérium a musíme mať dlhodobé riešenia, ktoré budú garantovať tieto princípy. Čo sa týka otlačkov prstov, prekvapilo ma to, čo tu zaznelo. Uh, Neviem si predstaviť, že by hla, nejaký hlavný dôvod bol na odmietnutie takéhoto prístupu. Určite to nevidím na základe nejakých práv, či už základných alebo ľudských. Sú ľudia, ktorí hovoria, že to nie je nutné, ale dodržovanie tohto princípu je dôležité pre zachovanie dôvery medzi členskými štátmi a fungovanie akéhokoľvek systému, ako aj ochranu našej vlastnej bezpečnosti. A na záver, som presvedčen, tu presvedčen pri relokácii zameravanie sa na relokáciu vlastne ukradlo hlavnú tému. Iba o tom sa hovorí a neriešime základné veci, ako je napríklad spracovanie žiadosti. Tam najbližšie, ako sa dá, tým miestam, kde dochádza k treniam. To je rovnako dôležité. Ďakujem pekne za otázky. Dostaneme sa k ním, keď prebereme dlhý zoznam rečníkov. V každom prípade ďakujem za otázky. Opäť Eh, Judith Sargentinis, europoslankyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dve otázky. Jedna na pána Resslera z Frontexu. Minulý piatok eh, náš výbor Libe bol v Lampeduze a talianské námorné plavidlo tu nám vysvetlili, ako fungujú záchranné akcie a ukázali nám aj, ako vyzerá Triton operácia, ako to, to zastrešujú talianské námorné flotily a od pobrežných vôd od Libie po Triton, to vlastne akoby nikto oficiálne nerieši dobre, oficiálne talianské námorníctvo, ale to nie je súčasťou operácie Triton. Mohli by ste nám to vysvetliť, pretože väčšina uh, plavidiel sú zachránení mimo oblasti Triton, pretože nikdy sa do tej oblasti nedostanú, čo je dobrá správa a super tým, ktorých, a blahoželáme tým, čo zachránili utečencov, ale chcem vedieť, ako to funguje. Druhá otázka na pána Ornea Kisa z Eurojustu, grécky zástupca. Eurojustu veľké lode prichádzajú z gréckých ostrovov do eh, Pirea momentálne odľahčujú tlak na ostrovoch. E, boli, povedali mi e, spravodajcovia v Pireu, že keď prídu lode, nie sú tam žiadne sanitky, žiadni úradníci, takmer nič sa jednoducho nedeje. A jednoducho ľudia vystúpia z lode a za pol či trištvrte hodiny, ako by utečenci sa prepadli, zmizli to je úplne iný názor, iná situácia ako to, čo som videla z Lampedúzy, kde sú eh, OSN, národné orgány, miestne orgány, eh, sanitky, okamžitá zdravotná kontrola každého, kto vystúpi z lode. Ja viem, že ešte pracujeme na téme hotspotov, ale nemôžete jednoducho vylodiť obrovskú loď so stavkami utečencov bez toho, aby tam boli ľudia v prístave, aby to, pritom pomohli. Mohli by ste nám vysvetliť trošku viac, povedať o tejto situácii? Ďakujem. Ďakujem pekne. Národný parlament, pán Gergely Gojas, maďarský poslanec. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že Európa Európska komisia a parlament zorganizovali túto výmenu názorov so zástupcami národných parlamentov. Maďarsko bolo proti systému kvót, hlasovalo proti kvótam. Myslíme si, že kvóta nie sú rieš- kvóty nie sú riešením. Prečo? No jednoducho preto, že chronologicky je potrebné prijať najprv iné rozhodnutia a až potom riešiť kvóty. Najprv musíme riešiť, ako efektívnym spôsobom bude Európa chrániť a kontrolovať vonkajšie hranice. Chceli by sme objasniť aj to, že pre nás je veľmi dôležité dodržiavať šengenskú dohodu. Schengen umožňuje európskym občanom požívať slobodu voľného pohybu. Sme presvedčení o tom, že ak sa nám nepodarí chrániť vonkajšie hranice, ľudia nebudú môcť sa slobodne pohybovať v EU priestore. E, Maďarsko vybudovaním plota na hranici vlastne len rešpektuje svoje povinnosti v súlade so šengenskou dohodou. Sme pripravení zvážiť aj e, iné návrhy, na zachovanie Schengenu, ale zatiaľ sme nepočuli iné dobré návrhy. 20 tisíc utečencov prišlo do Maďarska a 73 e, tisíc požiadalo o azyl. My registrujeme všetkých novoprišlých, máme problémy E, v posledné dni, kedy títo ľudia jednoducho prichádzajú hromadne. Nemožno kritizovať členskú krajinu za to, že rešpektuje kritéria a platné reglementácie Európskej únie. My sme presvedčení o tom, že všetci, kto majú právo na medzinárodnú ochranu, majú takúto medzinárodnú ochranu dostať. A tí, ktorí nemajú na ňu nárok, majú ostať mimo Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Anne Gomez, europoslankyňa. Pripravte sa, pretože ich príde oveľa viac, keď pôjdete do tých krajín, odkiaľ prichádzajú a uvidíte, z akých podmienok žijú, čo je výsledkom mnohých aspektoch našou vlastnou neschopnosťou koordinovať pochopíte, že ich príde ešte stále viac a viac utečencov a migrantov. Otázka na pána Morkonyho. Počuli ste to, čo som ja počula od ľudí z regiónu, že pašo, pašeráci sa teraz zapájajú aj do uh, v podstate obchodovania s orgánmi utečencov. Koľko utečencov ste chytili, zatkli a odsudili. Prečo e, sa o tom verejne nehovorí, alebo viac o tom nehovorí? Otázka na EASO a Frontex. Keď budú ľudia prichádzať na tie miesta, kde nemáme hotspoty, ako môžeme zabezpečiť to, že keď títo ľudia prídu, aby prišli bezpečne, aby mohli prichádzať bezpečne, aby vlastne pašeráci nemali čo robiť. To je jediný efektívny spôsob, ako zobrať e, prácu pašerákom, poskytnúť tým, ktorí prichádzajú, bezpečnú a legálnu cestu. Členské štáty to absolútne ignorujú. A chcela by som sa opýtať, prečo Európska komisia nezvážuje vyvinúť tlak na členské štáty, aby aktivovali sieť konzulátov v krajinách, kde sú konflikty a susedských krajinách, tak aby e, tam boli udelené víza a tak, aby sa uľahčil legálny, e, legálna preprava ľudí lietadlami a inými prostriedkami a nie takýmito hroznými spôsobmi cestovania. E, samozrejme, to rovnako relevantné ako to, že členské štáty by okamžite mali pristúpiť k relokácii a tu má veľkú úlohu komisia, aby vyvinula Eh, veľký tlak na členské štáty, nielen komisia, ale aj parlament a my tak učiníme. Ďakujem pekne. Kolegovia, s vašim dovolením zastupkynia Európskej komisie musí odísť. Viem, že niektorí z vás ste si chceli vypočuť jej odpovede, takže ona veľmi kratučko zareaguje, bez toho, aby odišla bez odpovedí na akékoľvek otázky, čiže len 3 či 4 minútky, ale taká kratučká odpoveď na Mm, tie kľúčové veci, ktoré tu zazneli. Takže s vašim dovolením jej dáme slovo teraz a potom budeme pokračovať so známom rečníkov. Takže skôr ako odidete, chcete kratučko zareagovať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za všetky vaše vyjadrenia a veci, o ktorých ste hovorili. Musím eh, vystúpať len veľmi stručne. Ja nie som politik, takže nebudem sa vyjadrovať na politické rozhodnutia stanoviska členských štátov. Pre mňa je dôležité, ako pracovníčka Európskej komisie, ako osoba presvedčená o európskom projekte, aby sme spravili všetko, čo je v našich silách a zrealizovali dobrý projekt pre migračnú politiku, ktorý bol predstavený v rámci agende pre migráciu. A je dobré, že ja, ale aj vy vo vašich vystúpeniach a pripomienkach, a ja e, sa vraciam k tejto témy, téme, pretože agenda pre migráciu je komplexný, štrukturovaný prístup, ktorý obsahuje všetky prvky, všetky prvky toho, čo robíme a toho, čo budeme robiť alebo čo posilníme v našich aktivitách vo všetkých týchto oblastiach, boj proti nezákonnej migrácii, záchrana životov, ochrana hraníc, náležitá implementácia európskeho azylového systému, ako aj spolupráca s tretími štátmi, a zároveň aj zákonná migrácia. Zákonná migrácia. Všetky tie aspekty tam sú a na všetkom pracujeme a chceme naďalej pracovať v spolupráci s členskými štátmi. E, spomenul som dva implementačné balíky, ktoré, ktorých implementácia v rámci agendy pre migráciu sa urýchlila, pretože v rámci nich sa snažíme presunúť, predsunúť vpred veci, ktoré sa dajú implementovať skôr, čo nám pomôže prekonať krízu. A preto rozhodnutie o relokácii nebudem sa už pýtať, čo stálo za týmto rozhodnutím. Som rada, že takéto rozhodnutie prijaté bolo a myslím si, že našou povinnosťou v krízovej situácii je jednoducho implementovať rozhodnutie, realizovať ho priamo v teréne a preto predmetná téma dnešného rokovania hotspot je taká dôležitá. E, prijali sme takéto rozhodnutie, som rada, že bolo prijaté a že môžeme sa pustiť do práce a čo najskôr, ako sa bude dať ho zrealizovať. V rámci, spomenula som implementačný balík, pretože sa tu hovorilo o vzťahu s tretími štátmi, o situácii na západnom balkóne. Celé to je o tom, čo si všetci myslíme na komisia, čo sa snažíme spraviť pre Západný Balkán. To sú, je mobilizácia ďalších finančných prostriedkov, misia, ktorá sa tam má zrealizovať, e, hodnotenie eventuálnej humanitárnej pomoci. O týchto veciach budeme diskutovať na konferencii na vysokej úrovni určenej tejto téme začiatkom oktobra. Rovnako ako budeme, to veľmi dobre viete, mať summit v Valete s africkými partnermi, tak aby sme pokračovali v našej práci s e, krajinami pôvodu a tranzitu v rámci veľkých regionálnych procesov, ktoré máme v Afrike, Chartum a Rabat. Takže aby sme takto riešili aj, aj hlavné príčiny migrácie. Ide o spoluprácu s týmito krajinami a čo sa dá robiť priamo na mieste. Čiže na všetkých frontoch E, sa predpokladajú tieto aktivity v rámci agendy pre migráciu, ale dnes hovoríme o tom, ako najlepšie a najrychlejšie implementovať tie rozhodnutia, ktoré nám umožnia čo najskôr relokovať ľudí, ako náhle, keď už máme teda konkrétne rozhodnutie o číslach. Je pravdou aj to, že v, pri aktuálnom azylovom systéme dublinské nariadenie sa ukázalo ako nedostatočné a zamyslíme sa nad tým, čo s ním ďalej. Ale časť spoločného európskeho azylového systému sa týka postupov a príjmania e, v Libe a Európskom parlamente veľmi dobre poznáte, pretože ste prispeli e, k procesu príjmania týchto smerníc. Niektoré vstúpili do platnosti ešte pred letom je to otázka náležitej implementácie. Všetko, čo ste spomenuli ohľadom náležitého procesu registrácie, screeningu, brania otlačku prstov, rozhodnutia o náležitom zaobchádzaní, či sa jedná o žiadateľa o azyl a teda sa spustí pre neho postup azylový. Ak to osoba, ktorá nesplňa podmienky pre azyl, tak ide cez postup návratov. Uh, riešenie prípadov, kde máme pochybnosti, zabezpečenie zachovania alebo ochrany a rešpektovania ľudských práv, pretože to je naša povinnosť zabezpečiť, aby sme korektne zaobchádzali so zraniteľnými ľuďmi, s maloletými bez sprievodu. To všetko je v smerniciach a je to v našom pláne činnosti ohľadom spreva, e, maloletých bez sprievodu. Takže veľmi krátko, nespomenula som otázku finančnej podpory a núdzových opatrení, ktoré sa predpokladajú a o ktorých sa rokuje s národnými orgánmi, s Talianskom, s Gréckom a inými členskými štátmi, ale aj s Talianskom a Gréckom pre národné programy. Tam predpokladáme konkrétne finančné prostriedky na konkrétne aktivity, o ktorých hovoríme s orgánmi o príjímacích centrách, o posilnení postupov, E, podpore dobrovoľných návratov a tak ďalej. Len veľmi stručne, áno, áno, pretože máme dlhý zoznam rečníkov, hotspoty, to je maximálna operatívna spolupráca v minimalistickej forme, ktorú môžeme zabezpečiť v núdzových situáciách. Preto sa zameriavame teraz na ne a spolupracujeme s Talianskom a Gréckom, aby sme ich čo najskôr e, postavili na nohy. Mám pripomienky mnohým ďalším veciam. Všetci vieme, že budete mať množstvo pripomienok, ste komisia, vy pripravujete plány, ale dôvod, prečo som vám chcel dať priestor, bol preto, že musíte odísť a kolegovia, aby nemali pocit, že ste jednoducho odišli bez odpovede. Viem, že musíte odísť. Takže som vám dal priestor, ale tu je množstvo ďalších otázok, na ktoré budete musieť nájsť odpovede. Viem, že to nie je uspokojivé riešenie. Správame to takto. Ak budete mať otáz, množstvo otázok na komisiu, poznamenáme si ich a dáme vám možnosť odpovedať na ne písomne. Budeme s vami komunikovať, pretože viem, že musíte odísť, takže ďakujem pekne za toto vystúpenie. Aj za vaše vystúpenie. Poďme na vystúpenia ďalších národných poslancov. E, poslanec z Lotyšska. Pán Rihac, ďakujem pekne. Budem hovoriť po, Rihac budem hovoriť po lotyšsky. Dobre, teraz sa e, obzeráme na, alebo zhodnotíme rozhodnutie, ktoré bolo prijaté včera. Ešte stále po tom včerajšom rozhodnutí očakávame, že sa nejaké veci udejú. E, jeden európsky premiér povedal, že táto kríza ohrozuje dušu Európy. Európa nemá iba jednu dušu, ale 28 duší. E, a 28 duší, každá je typická, každá je iná, ale samozrejme všetci sú v jednej veľkej rodine, takže počas tohto procesu sme videli, že e, sa ignorovali národné záujmy, historická charakteristika, sa, historické špecifika sa ignorovali, kapacity sa ignorovali a včera napriek tomu, že sa nám podarilo zjednotiť sa pri príjmaní mnohých rozhodnutí, včerajšok ukázal, že máme rozdielne názory a to je potrebné zohľadiť. Aktuálny postup nám nedáva pocit, že to na, bude riešením aktuálnej krízy. A ja nechcem dlho hovoriť, ale chcel by som sa zamerať na diskusiu o hotspotoch. Chcel by som vás upozorniť na to, že nediskutujeme o možnostiach uzat- uzatvárania bilaterálnych dohôd s Afrik- krajinami Severnej Afriky a možnosť vytvoriť utečenecké centra v týchto krajinách. Ja by som sa chcel takisto zamerať na rozvojové nástroje. Naďalej poskytujeme rozvojovú pomoc týmto krajinám, hoci nevidíme žiadnu reciprocitu, žiadny pokrok na druhej strane, nemali by sme prehodnotiť tieto nástroje rozvojovej pomoci a nedať ich tým krajinám, ktoré prejavujú dosiahnutý pokrok napríklad aj v oblasti riešenia migrácie. A po druhé, hovorí sa, do, hovorilo sa už niekde doteraz, diskutovalo sa s takými organizáciami ako Liga magrebských krajín a Liga arabských štátov. Aká je ich úloha? Kde sú tieto organizácie? Kedy oni budú hrať svoju úlohu v tomto procese? Pretože oni by sa mali zapojiť do riešenia migračnej krízy. Momentálne tá kríza je prezentovaná, ako by to bola európska kríza, aspoň na tej globálnej úrovni. Na Bezpečnostnej rade OSN v apríli sa riešila otázka sírskych utečencov. Čína a Rusko hlasovali proti. A nezúčastňujú sa na riešení tohto procesu. Prečo nehovoríme s kolegami v afrických štátoch alebo v iných medzinárodných organizáciách? Ďakujem. Ďakujem pekne. Natalie Greensbeck, e, europoslankyňa. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za zorganizovanie tejto výmeny názorov medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Samozrejme, je to veľká kríza, ktorá predstavuje obrovskú výzvu, obrovský problém pre nás všetkých Európanov. A takže e, toto stretnutie je relevantné. Poviem len toľko, že minulý týždeň z Mario Serné sme boli na Balkáne a tu sme konštatovali prítomnosť tisícov a tisícov ľudí každý deň, ktorí sa snažili prejsť cez určité e, štáty, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, aby sa dostali e, veľká väčšina z nich do Nemecka. Blíži sa zima a táto téma ktorá ktorou sa dnes zaoberáme, hlavne teda hotspotom. Hotspot mi vyvoláva to množstvo otázok, ale keďže nemám veľa času, je smutné, že komisia musela odísť, ale ako pán predseda povedal, zašlame zastupkyni komisie otázky, aby sme dostali odpovede. Chcela by som vedieť, ako v rámci vytvárania hotspotov si všetci predstavujeme zorganizovanie príjmania maloletých bez prievodu. Stretla som sa s mnohými mladými ľuďmi, ktorí cestujú e, na tejto ceste exodu sami, bez rodičov, bez e, rodinných príslušníkov, už akejkoľvek podobe. A chcela by som vedieť presne, čo spravíme, ako to zorganizujeme v čo sa týka príjmania detí a maloletých, mladistvých bez sprievodu. Ďakujem pekne. Ďakujem Natali, kolegovia. 28 žiadostí o slovo asi bude rozumné, ak ukončíme zoznam rečníkov. Ak ste sa už vyjadrili, že chcete hovoriť, ste na zozname. Ak nie, poprosím vás, aby ste jednoducho tížko e, trpeli toto sklamanie, pretože ak všetkým dám slovo vyjadriť sa, potom e, nebudú mať možnosť experti, aby sa vyjadrili. Takže som uzavrel zoznam rečníkov, ale všetci, ktorí sa doteraz prihlasili, sú na tomto zozname. Takže prejdeme na ďalšieho rečníka. Opäť z národných parlamentov. Pán Armenas Ledeka z Litvy, nech sa páči. Okay, yeah. Merci, monsieur président, euh, chers collègues. Ďakujem pekne, pán predseda a vážení kolegovia. Hovorím zle po francúzsky, takže prejdem do uh, Litovčiny. Takže, milí kolegovia, som rád, že sme sa stretli v takomto formáte a že tu diskutujeme o tejto téme, my, poslanci a europoslanci. Je to pre nás všetkých extrémne dôležitá téma, avšak Nemyslím si, že my, politici, by sme mali rozprávať o technických otázkach, o technických detailoch, ako sú odoberanie otlačkov prstov, registrácie a tak ďalej. Toto musíme zveriť expertom v členských štátoch či už nemeckí, grécky, talianskí špecialisti alebo akýkoľvek iný. A tá technická časť to musia robiť špecialisti. My tu hovoríme o politických aspektoch. A som veľmi rád, že predseda tu navrhol, že je treba holistický prístup voči migrácie, migrácii, voči teda celému tomuto problému. No a iste kolegovia, budete súhlasiť, keď poviem, že migrácia vždy nás sprevádzala, že ostane aj do budúcnosti a niekedy aktívnejšia, niekedy menej aktívna. No a samozrejme, teraz ten migračný problém je extrémne rozšírený. Je to výzva pre všetky členské štáty vrátane môjho. Avšak Kolegovia, jednota Európy, to je to, čo je potrebné. Povedzte mi, koho, kto by rád rozdelil Európu? Kto by rád ponížil Európu, Európsku úniu? Po, a povedal by, že nezvládame svoju úlohu. Nuž, pre mňa, ako pre litovského poslanca, je celkom smutné, keď vidím informácie zo strany masových médií, ktoré hovoria, že vyšehradské krajiny a povalské štáty nepodporujú solidaritu v Európskej únii. Ja by som kategoricky chcel zdôrazniť, že Litva vždy bola a bude za jednotnosť Európy a jednotné uniformné riešenie tejto situácie musíme bojovať proti lžiam. A pokiaľ členské štáty niektoré vzdorujú spoločného postupu, tak to je problém toho konkrétneho štátu. My musíme byť jednotní ako Európska únia. Prepačte, že obmedzujem vaše prejavy. Viem, že v národných parlamentoch nemáte často obmedzený pridelený rečnícky čas. Viem, že by ste všetci radi toho povedali oveľa viac, ale máme prihlásených veľa kolegov Ďalej pani Kristina Wimberg, europoslankyňa. Ďakujem za všetky prezentácie. Ja nie nutne verím všetkému, čo hovorí, ale dobre. Nuž, európsky prístup k suverenite. To otázka, koľko emigrantov môžeme prijať? A Myslím si, že EÚ by mala odporučiť e, určitý postup, ale teraz sa týchto 120 tisíc ľudí bude nútene prerozdeľovať, no a tých ľudí potom bude už len viac a viac a viac. No a rozmýšľala som nad tými hotspotmi, núdzovými strediskami a tými 160 tisícami, ktorí budú rozdelení. No a čo sa stane potom? Ak sa to naplní. Čo poviete niekomu, kto požiada o azyl? Poviete mu, smola, kvota už je naplnená, skúste niekde inde, alebo skúste to inokedy. Pretože vy ste ich nalákali do Európy tým, že ste začali hovoriť o tých hotspotoch. Takže otázka je, čo urobíte, až sa kvota naplní? No a druhá vec dopočujete sa, že ste niekde pridelení do nejakej krajiny, ostanete tam 5 rokov, odovzdáte teda otlačky prstov, máte dohodu Eurodac, tam e, tie otlačky prstov sú chované po dobu 18 mesiacov. Ako to bude potom? Využije sa nejaký iný systém? Ja viem, že Napríklad sú ľudia, ktorí cez Litvu chcú do Švedska a povie sa, že kvota je plná, ale oni sú chceli ísť do Švedska. Takže neviem, ako to chcete urobiť. Ako to má fungovať? Máme taktiež 700 tisíc ľudí zatiaľ, dohromady bude za tento rok určite milión. A potom tu máme ďalšie číslo 160 tisíc. Takže ako sa ten zvyšok okrem tých 160 tisíc prerozdelí? Ďakujem. Teraz Rumunský národný parlament, Anna Brčov. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za usporiadanie tohto dôležitého stretnutia. Takže Romania si myslí, Rumunsko si myslí, že tie opatrenia by mali riešiť symptómy, ale taktiež príčiny tejto, tejto krízy. Myslíme si, že je potrebné dosiahnuť vyváženosť medzi solidaritou a zodpovednosťou a pri, taktiež princíp dobrovoľnej účasti by mali z ruka v ruke so solidaritou pri uplatňovaní solidarity by sme mali brať do úvahy skutočnú situáciu a podmienky o všetkých členských štátoch. Mali by sme e, začať skúsenosťou a kapacitami na integráciu migrantov, pretože toto je špecifické v každom členskom štáte. Musíme zaručiť migrantom čo najlepšie podmienky a preto si musíme byť vedomi toho, že sú tu špecifické situácie v každom členskom štáte, čo sa týka integrácie a príjmania utečencov. Viete, že včera sme hlasovali proti povinným kvótam, pretože pre nás je dôležité, aby sa rešpektoval princíp dobrovoľnej účasti. Je to dôležité pre Európsku úniu a myslíme si, že je zásadné, aby to matematické rozdelenie čísel nebolo využité, pretože toto neriešne túto krízu. Takže rada by som pogratulovala Frontexu a ostatným agentúram za e, k, im aktivit, k ich aktivitám a taktiež by som rada povedala, že Rumunsko vždy bolo v predných líniách prispievateľov k plneniu úloh týchto agentúr, ktoré sú aktívne v oblasti migrácie a dos- prispievali sme kvalifikovaným personálom, expertami, technológiami. Musíme eh, brať vždy do úvahy bezpečnostné riziko, predovšetkým to, ktoré sa teraz vynorilo v podobe potenciálnych teroristov. Je treba posilniť spoluprácu medzi špecifickými organizáciami, ktoré bojujú proti organizovanému zločinu, terorizmu, obchodovaniu s ľudskými bytostiami, predovšetkým v rámci členských štátov Európskej únie. Taktiež by sme mali rozlišovať medzi migrantami a žiadateľmi o azyl. Rada by som pripomenula, že Rumunsko je de facto e, taktiež členom šengenského priestoru, pretože bránime e, hranicu Európskej únie, e, ktorá e, je veľmi dlhá a podľa nás je to rozhodnutie, ktoré malo padnúť už dávno, vpustiť Rumunsko do Schengenu. A zároveň by sme radi spolupracovali a boli zapojení do práce všetkých agentúr, ktoré sú zúčastňujú práce na tejto problematike. Áno, čo týka Schengenu a OSN, ďalších agentúr, tak si myslím, že to je iná diskusia. Prepašte, že vás všetkých zastavujem a prerušujem. No a ďalej, Patricia Toja, europoslankyňa. Takže len stručne ďakujem všetkým rečníkom aj hosťom tohto prvého panelu. Chcem sa zamerať predovšetkým na otázku mladistvých a maloletých ako kolegyňa. Mali by sme robiť viac. V našom uznesení v Európskom parlamente sme o tom konkrétne hovorili, hovorili sme o akčnom pláne a tak ďalej, ale to nestačí pretože potrebujeme jasnejšie zameranie na túto problematiku. Vieme, že tu ide o deti, ktoré sú zneužívané v podstate dvakrát. A je treba, aby na to myslí aj agentúry. Myslím si, že s kolegami sa zhodneme, aj s kolegami z Českej republiky, na otázke, prečo sa nepovie jasne, že treba vytvoriť blok a potom sa treba spýtať, ako. Vidíme pred sebou, že niektorí ľudia nám umierajú pred očami. Toto má byť európska hodnota? Prosím. Hovorí sa tu o potrebe eh, neodkloniť sa od európskych hodnôt, nezradiť dušu Európy. Máme chartu základných práv, dokonca je niečím ako ústava v úvodzovkách a tieto hodnoty ktoré sú základné pre Európsku úniu, napríklad, že máme 28 rôznych dejín za sebou. Pre nás to platí a my ich máme rešpektovať, vážiť si ich. Nie sú tu na to, aby sme ich spochybňovali. A my dnes ich spochybňujeme sami. Sú tu otázky, ktoré sa chcem spýtať konkrétnych kolegov. Možno bude možné, aby sme sa cez obed stretli a diskutovali o tom. Ďakujem. Ďakujem vám za Národný parlament pán Netgrof z Nemecka. Ďakujem, budem hovoriť po nemecky. Najväčší počet utečencov sa nachádza v chudobných krajinách. V Libanone je na troch Libanončanov jeden utečenec. V Nemecku, v bohatom Nemecku, je to jeden utečenec na 100 Nemcov, len aby ste si uvedomili ten pomer. Ja som nedávno bola v severnom Grécku na e, hranici e, s Firom, s Macedónskom a počula som tam hrozné veci. Sú tam rôzne mafiózne štruktúry, je tam mafia, ktorá ženie utečencov na tú zelenú hranicu. Nie je tam žiadne, žiadna legálna cesta, ako sa dostať donútra. Oni sú tam znásilňovaní, okradnutí touto mafiou. Je to hrozné, takže ma zaujímalo, či Europol o tomto vie. Na tejto hranici nebola ani žiadna medzinárodná organizácia, okrem lekárov eh, bez hraníc, ktorí tam e, pracujú, ale títo utečenci, o, tých, o tých sa starajú v podstate miestni Gréci. To isté som uvidela vo Fírom, v Macedónsku a ešte v Srbsku. V Srbsku je to trochu ináč štrukturované. Dobre ale skutočne sú to obyvatelia, sú to Európania, Európanky, to sa starajú o utečencov a medzinárodné organizácie, tak tie mi tam chýbali. Najhoršia bola situácia na železničnej stanici v Maďarsku, kde som bola tiež tri dni a nič horšie som nič nikdy nevidela. Videla som utečenecké väzenia aj v Grécku a viem, ako vyzerá situácia s utečencami, ale to na tej stanici v Maďarsku to bolo to najhoršie. Myslím si, že nikdy v živote som nevidela toľko detí a toľko babetiek. No, žiadna medzinárodná organizácia. Skutočne sa pýtam, čo to je. Len malá maďarská mimovládka im tam nosila vodu, jedlo a liečiva a taktiež tam e, lekárske aktivity robila nemecká medička, študentka a ja som tam bola jediná politička. Boli tam desiatky novinárov, ktorí boli absolútne pohoršení a povedali, vidieť toto uprostred Európy, to je neuveriteľné, kde sú naše ľudské práva, kde sú naše dohovory o ľudských právach, ktoré je treba dodržiavať, ktoré sme všetci odpísali a napríklad e, teda, sú tu teda príslušné protokoly a dohovory. Again, very sorry to... Je mi veľmi ľúto, že musím uzavrieť túto rozpravu a že nemôžete sa vyjadrovať dlhšie. Salvatore Ezi, nech sa páči. Presidente, io ho accolto con grande soddisfazione ciò che sta... Veľmi rád, hovorí pán Pogliese, som prijal včerajšie rozhodnutie o rozdelení 120 tisíc utečencov. Samozrejme, že sa dá robiť viac, ale aj toto je dôležitý krok vpred. Myslím si, že Európa sa konečne prebudila čo sa týka príjmania utečencov, ale ako som vo výbore pre občianské práva včera povedal, je uro- treba urobiť viac repatriácie pre tých, ktorí nie sú utečenci, nesplňajú podmienky pre medzinárodnú ochranu a azylové konanie, ale sú to ekonomicky pristahovalci. Je nepripustné, že 40 odmietnutých žiadateľov bolo repatriovaných. Toto percento je prinízke. Je treba zmeniť e, takýto smer a je treba, aby repatriácia prebehla bilaterálne. Agentúry nezohrávali dostatočne významnú úlohu, žiadam ich, aby sa zohrávali ju. Zoznam bezpečných e, krajín, neviem, či je to najsprávnejšou cestou, ale určite je možné z, zintenzívniť, zakcelerovať, zrýchliť postupy. Nie je možné, aby v Taliansku 7 mesiacov trvalo jedno azylové konanie plus 2 roky, viac menej, a potom to, umožň, to je umožnené keď sa utečenec alebo žiadateľ o azyl odvoláva k súdom. Čo robí talianská vláda, aby skrátila čas potrebný na vybavenie žiadosti o azyl? Ďakujeme, hovorí predseda. Polský parlament, pán Alexander Poggi. Nech sa páči. Prepačte e, za výslovnosť. Ospravedlňuje sa predseda. Vážený pán predseda, ďakujem za zorganizovanie tejto konferencie, hovorí pán Pociej. E, blahoželám vám že ste takto zorganizovali pred niekoľkými mesiacmi konferenciu. Je to super, ale keďže mnohí kolegovia majú veľký záujem o túto tému a ktorí nás pravdepodobne počúvajú a pozerajú sa na nás. Dovolte, aby som sa predsa len vyjadril po polsky. Chciałbym przypomnieć všetkým Dámy a páni, chcel by som pripomenúť všetkým z vás, že Polsko v prvých rokoch 21. storočia prijalo 100 tisíc utečencov z Čečenska a nikto nám s nimi nepomohol. Hovorím to len preto, aby som ukázal, že naozaj participujeme v prípadoch skutočných utečencov a sme solidárni. Prečo nedávno, a dokonca aj predtým, keď sme hovorili o kvótach, prečo, keď sme prijali niekoľko stoviek sírčanov, a neboli relokovaní do táborov. Každý sa dostal do súkromného domu niekoho a naozaj sa o nich skutočne postarali, církev sa o nich postarala a všetci zmizli. Už nie sú v Poľsku. Takže nehovorme tu čierno-bielo o tom, že každý, čo sem príde, je utečenec. To nie je pravda ani to nemusí byť vždy pravda. Ja nepochybujem, že tí, čo sedia za vrch stolom, nám tvrdia, že koordinačné úsilia sú tie, ktoré prinesú úsilia a idú tým správnym smerom, ale zareagovali sme jednoducho prineskoro. Kde boli núdzové centra, keď prichádzali masovo utečenci do Maďarska? My iba reagujeme na to, čo sa deje. Doteraz mi nikto nepovedal nič o tom, ako vyriešiť tento problém a, a pôvod tohto problému. Pán Morkone povedal razantne, sa vyjadril voči Maďarsku, ale Maďarsko je zodpovedné za dlhodobú politiku Belgická, Francúzska alebo Holandska. Tieto krajiny akceptujú islam, isl- v islam veriacich ľudí a takto formujú svoje politiky, majú právo to tak urobiť, ale možno iné spoločnosti majú inú víziu pre seba. Sú mnohé spoločnosti, ktoré sú zvyknuté na myšlienku, že medzi nimi žijú moslimovia, ale čo Turecko? Nepochybujem a nikto v miestnosti asi nemôže o tom pochybovať, že Turci odštartovali vlny migrantov prichádzajúcich do Európy. To je všetko. Predseda. Pán Udo Vojca, za europoslancov. Ďakujem, pán predseda. Takže, pán Moraj, vy ste povedali na úvod, že dnes nás čaká zaťažkávací test, či máme príslušný azylový systém. Myslím si, že po všetkom, čo sme si to vypočuli, tak vidíme, že ho nemáme. Nemáme ani dobré, dobrý kvotový režim, ani nie sme schopní brániť externé hranice Európskej únie, ani nie sme schopní vykonávať návraty a nehovorí, nemôžeme hovoriť ani o jednotnom systéme iba 30 ľudí je navrátených a tým pádom tento náš celý azylový systém nefunguje. Počuli sme pána Markoneho, ktorý osamelo tu vyhlásil, že Dublin je mŕtvý, a povedal by, že Taliansko by chcelo všetkým pomôcť. A ako Eh, jediný za toto populistické vyhlásenie získal tu aj obrovský aplaus. Nevidela, nevidel som, že by niekto tlieskal Frontexu, ktorý skutočne dodržiava pravidla, ani Maďarsku ste netlieskali. Eh, stále tu nadávate, že nie je možné, čo sa deje v Maďarsku. A, ale Maďarsko dodržiava to, čo hovoria ustanovenia Dublinského nariadenia. A na to sa tu dnes nadáva. Mne chýba strategická správa v tejto strategickej správe pani Mecoli, mi tam chýbajú strategické zamyslenia, strategické plány, čo môžeme robiť, aby sme stlmili tieto migračné prúdy. Čo môže Európa urobiť v tých krajinách pôvodu, aby to dalo týmto ľuďom opäť nádej, aby sa mohli vrátiť domov a budovať si tam domovy, miesto toho, aby e, tieto obrovské masy e, putovali do Európy. For the, um... Ďakujem za Národný parlament. Pani Eleda Sentmero z Talianska. Thank you, President. I will speak in uh, Italian. Ďakujem, budem hovoriť po taliansky. Hovorí pani Centemero. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste usporiadali túto konferenc s holistickým pohľadom na migráciu. Rada by som zdôraznila jeden údaj, o ktorom sme ešte nehovorili, alebo jav, migračný jav, fenomén. Situácia tých, ktorí emigrujú z hospodárskych dôvodov, je celkom iná ako situácia tých, ktorí sú utečenci a žiadajú o azyl. Tieto javy nemôžeme zastaviť. Oba tieto javy budú hlboko meniť povahu Európy. Je to súhrný jav, ktorý je epochálny, a my si musíme vytvoriť vlastnú víziu, pripraviť nástroje a reagovať okamžite, aby sme čelili okamžitej situácii a mať pripravené dlhodobé odpovede a vízie, pretože tento jav nie je možné zastaviť, ale potrebujeme ho dostať pod kontrolu. Spolu s členskými štátmi, Európskou úniou potrebujeme spoločnú politiku a pre príjmanie Predrečníci už osvetlili rád otázok, ktoré som chcela aj ja položiť. Predovšetkým o maloletých bez prievodu a za druhé ďalší aspekt súvisiaci s načasovaním. Poskytovať odpovede na tento mohutný fenomén pristahovalectva je, znamená poskytovať odpovede ohľadne časových limitov na identifikáciu, azylové konanie a konkrétne, čo sa týka azylového konania, som presvedčená, že je treba stigmatizovať aj tie, aj tých, ktorí zneužívajú týchto ľudí, teda pašerákov v krajinách ako je Taliansko. Prepačte, že to hovorím takto dôrazne, že používam slovo zneužívať, využívať, pretože niektoré osoby sú odmietnuté a v ich situácii ich opäť zneužijú alebo využijú, pretože im sprostredkovávajú odvolávacie postupy. Paríži sa bude hovoriť o tejto téme tiež. Akým spôsobom by bolo možné vytvoriť zoznamy krajín, ktoré sú bezpečné a zoznamy krajín, ktoré nie sú bezpečné? Lebo ak to urobíme, budeme diskriminovať niektorých utečencov a môže sa stať, že sa budú zrazu pristahovalci rozdelia na skupiny A a skupiny B, kategóriu A a kategóriu B. Ďakujem pekne, pán Halahal a europoslanec. Ďakujem pekne, pán predseda. Spoločný EU zoznam bezpečných krajín pôvodu je krokom správnym smerom, ale nestačí. Zoberme si napríklad také prípady ako Irak či Somálsko, ktoré sú významnými krajinami pôvodu aspoň čo sa týka mojej krajiny. Miera uznania žiadateľov o azyl z týchto krajín je rôzna v rôznych členských štátoch. Navyše niektoré členské štáty majú repatriačné dohody s týmito krajinami a iné nie. A presne pre tieto dôvody mnohí migranti precestujú viacerými bezpečnými krajinami v Európe bez toho, aby podali žiadosť o azyl. Táto rôznorodosť je problematická aj v otázke mechanizmu relokácií. Ak máme žiadateľa o azyl zo Somálska či z Iraku, v Grécku či Taliansku, keď túto osobu relokujeme do iného členského štátu, zohľadní sa to, že ich šanca uznania alebo odmietnutia žiadosti o azyl alebo návratu bude vo veľkej miery závisieť od toho, kde sú relokovaní a ktorý členský štát bude spracúvať ich žiadosť. Otázkou je, či môžeme relokovať ľudí v rámci Európskej únie bez toho, aby sme najprv mali jednotné kritéria, normy a interpretáciu. Ďakujem pekne. Um... Ďakujem pekne. Národný parlament z Čiernej hory Liliana Čuriskovič. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení dámy a páni. E, dovolte, aby som vás pozdravila z Čiernu horu, kde som vo výbore Crna Gora nije u velikoj mjeri izložena trenutným... Prepačte, že vás prerušujem, ale nedostávame žiadne tlmočenie. Musíme overiť, či nejaké je alebo nie. Posledná vec, je požiadavé, aby ste hovorili po anglicky, čiže najprv musím overiť, je tu nejaký technický zádrhel s tlmočením. While we're doing that, may I ask if we can go to another speaker? Môžem vás poprosiť medzi tým dať slovo inému rečníkovi a potom sa vrátime k vám, aby sme išli ďalej. Čiže vám, dám vám slovo za chvíľočku, kým sa to vyrieši. Lorenzo Fontana z europoslanec. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel opýtať na postup Prvá otázka sa týkala relokácií. Momentálne každý deň je tak strašne veľa ľudí, ktorí prichádzajú po mori aj po súši a chcú ísť prvou všetkým do Nemecka a do Švedska. Ja sa teda pýtam, kto povie týmto ľuďom, že namiesto toho idú do Polska, alebo Talianska, alebo Portugalska. Kto o tom rozhodne, a keď títo ľudia nechcú ísť do tých krajín, čo sa udeje potom? Dúfam, že máte pripravenú odpoveď. A čo sa týka identifikácie, keď prídu títo ľudia, ja nechápem, prečo je tak veľa problémov s ich identifikáciou, určením identity. Mnohí ľudia jednoducho nechcú byť identifikovaní, ale keď nechcete byť identifikovaní, tak potom asi majú niečo, čo chcú skrývať, pretože nechápem, aký iný dôvod by mali na to, aby skrývali svoju identitu. Ak utekajú pred vojnou, neviem, prečo by mali problém si zobrať otlačky prstov. Ak ľudia nechcú ukázať svoju, svoj doklad identity alebo zobrať si otlačky prstov, mal by byť nejaký postup. A mali by, nemali by sa púšťať do Európy ľudí, o ktorých ani nevieme, kto sú. A tretia otázka tých, ktorí nie sú utečencami, aký postup je na to, Zaznelo to tu, ale tak dosť nejednoznačne. Aký postup existuje, aký postup chcú agentúry používať e, v prípade návratov tých ľudí, ktorí nie sú utečencami, pretože podľa mňa je veľmi dôležité, aby toto sa riešilo a doteraz celkom nechápeme, aké postupy sú tu. A ešte posledná úvaha. Podľa mňa migračné toky, ktoré zaznamenáme v súčasnosti, sú niečím, čo by sa samozrejme diať nemalo, ale ak by sa to nemalo diať. To znamená, že by sme mali riešiť problém týchto ľudí pri korení. Mali by sme e, riešiť hlavné príčiny toho, prečo utekajú e, vojny a niečo s nimi spraviť. Ja viem, že je tu súdna situácia, ale nikdy neriešime hlavné príčiny tejto súdnej situácie. Z čoho mám strach? Mali by sme zaujať dobrý prístup. E, kolegyňa z, Mont- Čiernej hory dostane slovo za chvíľočku, ale e, Eh, Jenny Sarkenson ako predposledná rečnička. Sorry. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne. Bola som viackrát v Kale pred dvoma týždňami naposledu e, eh, s BBC týmom a boli tam zastupcovia ochrany ľudských práv a tí do vysielania priznali, mestu Kent, ktoré zastupujem, že povzbudzujú migrantov k tomu, aby neboli hospodárskymi migrantami. A hovorila som s mnohými z nich, sú to hospodárski migranti. A títo ich vyzývali, aby boli žiadateľmi o azyl, dávajú im nástroje a konkrétny text, ktorý potrebujú použiť, aby sa z nich stali politickí migranti, e, azylanti. Mnohí z migrantov sú páchatelia trestnej činnosti. Prečo neboli zatknutí? Neimplementujeme dohovor z Dublinu, pretože porušujú postup, vstupujú cez tunel, cez ploty a cez e, prepravu cez nákladné auta. Čo takto ochrana ľudských práv vodičov nákladných vozidel z Kentu? Prečo sa neuplatujú ľudské práva? A prečo nezatýkame a nedeportujeme týchto ľudí späť? Tým by sme im vyslali jasnú správu. Nechoďte sem, ak ste hospodárskymi migrantmi. Nie ste vítaní. Sú iné spôsoby, ako žiadať o vstup a v podstate to ohrozuje azylový systém, my máme vyše stovky rokov e, históriu toho, že sme príjmali utečencov, ale tu sa nerieši otázka azylov a tým pádom, že sa riešia iné otázky, tak sa podrýva situácia pre žiadateľov, skutočných žiadateľov o azyl. Takže posledná rečnička z Čiernej hory, dúfam, že tlmočenie bude fungovať. Hovorím po chorvátsky. Hovoríte po chorvátsky? Okay, Dobre, to už viem, ale to mi moc nepomôže. Máme tlmočenie z chorvačtiny, dobre, takže nech sa páči, môžete hovoriť. Ďakujem pekne. Vážení dámy a páni, účastníci dnešného stretnutia, som veľmi Rada, že vás môžem pozdraviť mene Čiernohorského parlamentu a výboru pre ľudské práva, ktorého som podpredsedničkou. Čierna hora netrpí migračnými tokmi momentálne a to je našou výhodou. Avšak máme systém včasných výstrach, ak sa kríza rozšíri aj na iné územia. Migračné trasy idú aj cez Macedónsko a Srbsko, ale ak sa zmenia, tak možno budú migračné toky aj cez Čiernu horu. A Čierna hora sa teda pripravuje na to, aby vedela reagovať, ak prídu migranti na našu pôdu. Preto sme prišli aj dnes. 10. fórum medzinárodnej regionálnej konferencie o migrácii sa konalo v Skopie a Čierna hora momentálne po Macedónsku prebila vedenie tejto organizácie v posledných 25 rokov. My príjmame množstvo utečencov v dôsledku e, balkánskej vojny v bývalej Juhoslávii. Od 90. rokov sme mali si 140 tisíc ľudí, ktorí boli vnútorne premiestnení, či utečenci, ktorí predstavujú vlastne štvrtinu nášho obyvateľstva. Čo sa týka interpretácie ochrany ľudských práv, Čierna hora eh, robí obrovské kroky vpred. E, čo sa jasne prejavilo aj v uznesení 2030 v Čiernej hore sme rozšírili obdobie na podanie žiadosti o presídlenie pre či už utečencov vnútorne presídlené osoby E, chceme jednoducho vyhovieť potrebám týchto ľudí. V roku 2006 sme prijali legislatívu na túto tému a po schválení tohto zákona o azile sme vytvorili e, azylový úrad, ktorý spracúva žiadosti o azyl a následne vydáva doklady totožnosti a cestovné povolenia pre tých, ktorí o to žiadajú. Poskytuje zároveň informácie o krajinách pôvodu a rozhoduje o miere poskytnutej ochrany týmto ľuďom, ak v prípade odvolaní sa k rozhodnutiu existuje štátny výbor, ktorý rieši e, tieto odvolania. V Čiernej hore sme presvedčení o tom, že je potrebné ďalej zlepšovať situáciu vnútorne presídlených osôb a utečencov, ktorí sú na našom území. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ospravedlňujem sa za to, že som vás prerušil. Ďakujem za vystúpenie kolegovia. Chcel by som sa pre všetkým poďakovať zástupcom národných parlamentov, že dodržali stanovený termín. Viem, že to ťažké aj pri takejto téme, ale ďakujem vám za to veľmi pekne, pretože um, Ďakujeme kolegom europoslancom. E, všetci ste vystupovali stručne, čo si naozaj cením a takto máme dostatočný priestor. Za komisiu prišla druhá osoba, John Hilly, takže máme tu naozaj e, plný panel vystupujúcich, ktorí môžu odpovedať na všetky otázky, takže im rovno odovzdám slovo. Maximálne 3 minúty opäť je to absolútne neprimerané vzhľadom na tie témy, o ktorých hovoríme, ale žiaľ, máme nabitý program aj popoludní a žiaľ teda viac času nemáme. Takže začnem v poradí, tak ako sme začali. Marta Sajgen z Európskej komisie bola nahradená iným zástupcom komisie a boli tu konkrétne otázky na komisiu. Je tu Charmaine Hilly. Takže po Prosím vás e, odpovedať na otázky komisie. Ak budete mať pocit, že určité veci, e, otázky na komisiu neboli odpovedané, dajte mi vedieť. Šare, nech sa páči. Ďakujem, začnem otázkou o hotspotoch a ohľadom toho, kde budú hotspoty a ako sa to určuje, ako sa to rozhoduje, či to je reak- v podstate opatrenie reakcie. Hotspot je operatívna koncepcia, preto to závisí od požiadaviek členských štátov. E, pomáhame tam, kde členské štáty nás žiadajú o pomoc. E, bola tu požiadavka Maďarská. Momentálne hodnotíme Taliansko a Grécko. Komisia navrhla Maďarsku, či by chcela hotspot na vonkajších hraniciach, je to niečo, čo Maďarsko momentálne zvažuje. Maďarsko si to musí učiť, či to chce. Či je to e, opatrenie akejsi reakcie, ako tu už vysvetlila kolegyňa, je to uh, e, opatrenie v núdzovej situácii, čiže áno, je to reakcia na konkrétnu krízu, ale to nevylučuje ani možnosť dlhodobého opatrenia v súlade s agendou, ktorá bola predstavená v máji. Potom tu boli otázky toho, či môžeme mať relokačný mechanizmus, ak nemáme rovnaké kritérium pre udelenie asilu, že mm, sa tu podrýva e, naša politika, pardon, že tu teda nedostatoč, nedostatočné fungovanie návratov podrýva azylový systém, ako tu už bolo vysvetlené veľká časť legislatívy o azile vlastne iba teraz vstupuje do platnosti. Mm, začalo sa s implementáciou, nejedná sa o krátkodobé záležitosti, spolupracujeme s členskými štátmi a chceme zabezpečiť harmonizáciu európskeho azylového systému opäť, čo sa týka nedostatočných návratov, či to podrýva azylový systém. To je takisto niečo, čo zvažujeme a zistujeme a aj preto sme predložili plán činnosti pre návraty a program návratov na posilnenie tento aspekt, tohto aspektu, pretože nechceme, aby tí, ktorí sú skutočnými osobami, ktoré potrebujú pomoc, aby utrpeli v dôsledku toho, že sa nenáležite a nedostatočne riešili otázky návratov tých ostatných. A otázka, kto povie komu, že majú ísť niekam, kde nechcú ísť. To je otázka, ktorú si kladieme aj my. Ale možno by sme ju mali položiť inak. Ako náhle títo ľudia dostanú možnosť relokácie, možno by nemala byť otázka, kam chcete ísť, ale navrhneme im miesto, kde môžu ísť a zistiť s tou osobou, čo v tom konkrétnom členskom štáte by mohlo vyhovovať tomu konkrétnemu človeku. O tom sa hovorilo aj v pondelok na pracovnom seminári o relokáciách. Áno, vyvoláva to obavy, ale je to niečo, čo si musíme jasne povedať, že tu nie je výber. Žiadateľ azyl nemá na výber, nebude si môcť vybrať, kam chce ísť. I think I've addressed more or less the general questions that were sent to us. We will get through everyone and then if there's anything... To bolo také všeobecne. Myslím, že som zodpovedala na viac otázok. Ak nie, tak e, môžem doplniť ďalšie. Prejdeme všetkých rečníkov a ak niektoré otázky nebolo zodpovedané, tak ma na to kolegové upozornia. Takže Mário, nech sa páči. Mario Morkone. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa vám chcel poďakovať, naozaj úprimne srdečne poďakovať vám všetkým, aj europoslancom. Ďakujem, že ste mi dali túto príležitosť, naozaj mimoriadnú príležitosť vypočuť si rôzne názory a vypočuť si vaše názory na problémy. A Eh, upozornili ste na, na veci, ktoré neboli jednoznačne povedané. Samozrejme, čo sa týka otázok, je ich celá hromada. Za všetky, na všetky nebudem môcť odpovedať, ale predovšetkým by som rád veľmi úprimne eh, zareagoval na maďarského poslanca, českého poslanca a nemeckého či polského poslanca či poslankyňu. Tí, ktorí mali pocit, že do určitej miery som vystupoval kontroverzne a že som spochybňoval politiky týchto štátov. Ja som veľmi úprimne otvorene povedal, poviem, že ja som štátny úradník. Ja by som si nikdy nedovolil pustiť sa do nejakej kontroverzie s politikmi iných krajín alebo spochybniť politiku iných štátov. V podstate pri mnohých príležitostiach jednoducho E, keď e, máte e, osnatý plot, tak to je utrpenie. To povedal môj predseda a s tým súhlasím. Ja som presvedčený o európskom azylovom systéme, som presvedčený o tom, že komisia prijala dobré rozhodnutia a v spolupráci s ňou pripravujeme postupy, ktoré tu boli popísané, pripravujeme koncepciu hotspotov, je to akoby zázračné slovičko, ale tomu nie je tak, je to len spôsob, ktorý, spôsob spolupráce s EASO, s Frontexom a ďalšími agentúrami a môžem vám potvrdiť, že to všetko sa už deje a doteraz sú ľudia spokojní s tým, čo sa spravilo. Samozrejme, vždy môžete prísť a pozrieť sa sami na vlastné oči, ako to funguje. Všetky delegácie, nielen európske, ale všetky delegácie zo Severnej Ameriky, z Ázie, z celého sveta, aj z južnej pologule jednoducho E, vždy, keď prídu takéto delegácie, srdečne ich privítame a ukážeme im, čo robíme. Zaznejú tu konkrétne otázky, pán predseda, napríklad neplnoletí bez sprievodu. Taliansko je jednou z krajinou, ktorá je najviac postihnutá. Sme cieľovou krajinou pre egyptské deti. Veľký počet maloletých bez prievodu e, jednoducho sú to ľudia, ktorí prichádzajú k nám, sme cieľovou krajinou. Nehovorím tu o malých deťoch. Áno, sú tam aj 8 až 10 ročné deti, ale väčšinou sa jedná o mladistvých. 14, 17 ročný. Taliansko sa rozhodlo nevrácať späť žiadného maloletého bez prievodu, pretože ich vnímame ako zraniteľných Iné krajiny prijali iné rozhodnutia a my trváme na našom názore. Vytvorili sme systém príjímacích centier pre maloletých bez prievodu. Prvé príjímacie zariadenia, potom následné druhé e, príjímacie zariadenie a to považujeme za dobrý postup u nás. E, e, potom miestna samozpráva e, E, spolu s regionálnou samozprávou organizujú tieto aktivity. V Lani sme mali obrovské problémy, pretože prišiel veľký počet mladých ľudí. Aj preto, že sme nespravili dovtedy dosť, nevedeli sme, čo s tým, ako riešiť tento jav. A potom tu bola otázka identifikácie, o ktorej sa hovorilo. Je jasné, že nemôžete odmietnúť ukázať svoj doklad totožnosti. E, zatiaľ sme to riešili na našej úrovni a mm, zase je tu otázka neprimoraného použitia sily. Ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, v súlade s rozhodnutím komisie, samozrejme identifikácia sa týka všetkých e, bez výnimky. Ide o registráciu pre všetkých, ale to je druhá strana mince. Relokácia je príležitosťou, ktorú môžete ponúknuť, aby ste ľudí presvedčili o tom, že je vhodné, aby sa identifikovali a potvrdili svoju totožnosť. Samozrejme, ak im máte čo ponúknuť, miesto v príjimačom zariadení alebo možnosť, že sa raz dostanú tam, kde majú príbuzných, tak budú ochotnejší ukázať doklad totožnosti. Ako som povedal v piatok, mnohé ženy z Eritreji bez problémov jednoducho zverejnili svoju totožnosť. Potom návraty a repatriácia. Minister Alfáno hovoril o tejto veci na Rade ministrov vnútra včera na mimoriadnom zasadnutí rady. Pán minister Alfano povedal, a dovolil mi, aby som ho citoval, som štátny úradník, že zo opár dní bude druhé výročie tých úmrtí tisícok ľudí pri Lampadúze 2. oktobra jednoducho umreli e, zbytočne. My sme v tom čase ako štát žiadali o väčšiu solidaritu, o väčšiu pomoc v Európe. Chceli sme spoločný prístup k migrácii. Bolo to pred dvoma rokmi. A potom umrelo 700-800 ľudí, keď sa prevrátila veľké plavidlo e, pri brehoch Líbie, teda mimo brehov Líbie, potom boli ďalší ľudia, ktorí zomreli v mraziacom voze v Rakúsku. Potom tu bol obrázok sírskeho malého chlapčeka, ktorý sa utopil na brehoch Bodrumu. Všetko to išlo cez sociálne siete, obrázky mladých ľudí, ktorí umreli na líbyských brehoch, alebo teda mimo brehov, pretože sa e, plavidlo prevrátilo hneď po čo sa vyplavilo. Čiže to sú veci, ktoré by sme nemali podceňovať. Zaznelo to aj na poslednom stretnutí, že 8. októbra bude nové zasadnutie ministrov vnútra, kde budú hovoriť o návratoch. A ja dúfam a som presvedčený o tom, že tomu tak bude. Nemôžeme jednoducho stratiť ďalšie dva roky, nemôžeme si to dovoliť, pretože ak sa nedohodneme na návratovej politike, ak sa nedohodneme na relokáciách, tak to bude znamenať, že zlyháme napriek tomu, že sme včera prijali ten prvý významný krok. Ak tie ostatné nepríjmeme, tak to celé zlyhá. Ďakujem. Ďakujem za EASO, Jean-Pierre. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj všetkým poslancom za túto konštruktívnu výmenu názorov. Budem hovoriť stručne. Uh, Padlo tu mnoho otázok ohľadom relokácie a ako to bude fungovať a tak ďalej. No, prednesem tu teda pár poznámok, keďže sme celkom teda intenzívne pracovali na vyhodnotení prvých pilotných projektov v súvislosti e, s relokáciou. Bol to projekt RIMA. A myslím si, že kľúčové je E, teda dobre takové spárovanie. A to povedie k úspešnosti projektu. Zistili sme, že poskytovanie informácií a taktiež integrácia sú taktiež kľúčové pre úspech takéhoto projektu. Taktiež je zrejme, že v rámci celého toho procesu musíme byť rýchli, nemôžeme očakávať, že niekto bude čakať za to dlhé obdobie, než to cvičenie bude ukončené. A myslím si, toto je taktiež kľúčové. Taktiež ste hovorili o ekonomických migrantoch, predovšetkým pani poslankyňa Atkinson. Áno, toto je jeden z dôvodov, prečo centr, ako Centrum expertízy pre azyl sme boli zapojení do tohto procesu vyberania bezpečných krajín. Chcel by som povedať, že toto neznamená, že e, každý e, by mal byť e, s každým by sa malo zaobchádzať rovnako nie, ale mali by sme riešiť každú žiadosť. A keď sa pozrieme na Balkán, je to, tam máme druhú najväčšiu skupinu ľudí, ktorí prichádzajú a podávajú žiadosti o azyl a bolo to tak e, už v roku 2015 to bolo tisíc, alebo 150 tisíc ľudí. No a samozrejme, každý prípad musí byť riešený zvlášť. Ale ten proces by sa mohol aj urýchliť, aby e, ten azylový systém e, nebol, nebol na neho taký veľký tlak. No a tu je otázka pána europoslanca Kirkopa, ktorý zdôraznil, že je dôležité rýchlo teda spracovávať žiadosti a že sú tam problémy, že niektoré tie e, prípady nie sú doriešené a tak ďalej. No už áno, potom to tam vedie k tomu, že sme pozadu máme tak, takmer 700 tisíc prípadov, ktoré čakajú na doriešenie v EÚ a väčšina z nich je teraz posledných 6 mesiacov, takže tento zoznam bezpečných krajín by určite veľmi uľahčil nám situáciu. No a na záver by som chcel zdôrazniť, to, čo podala komisia ohľadom hotspotov, núdzových stredisiek, môžeme konať len pokiaľ teraz tým bude, s tým postupom bude súhlasiť hostujúca krajina. My nemôžeme vkročiť do hostujúcej krajiny bez toho, aby nás tam v podstate pozvali. Vieme, že sú ďalšie krajiny, okrem Grecka a Talianska, ktoré majú vysoké počty migrantov, a sme pripravení im pomôcť. Ďakujeme. Teraz Klaus Rössler z Frontexu. Ďakujem za tieto dôležité a dobré otázky. Chcem využiť tú príležitosť poďakovať všetkým úradom členských štátov, ktoré prispeli e, Frontexu svojimi expertami. Ja som e, identifikoval tri otázky pre Frontex. Prvá, sa týkala súvislosti medzi otázkami, záchrannými operáciami v Stredozemnom mori a operáciou Triton. Ako to funguje? Nuž, cieľom spoločnej operácie Triton je kontrola hraníc a pripravenosť pri poskytovaní záchranných krokov a taktiež vyhľadávacích akcií. Operačná oblasť E, oblasť Tritónu je 140 tisíc námorných míl e, južne od Talianska a končí to 60 námorných míl pred pobržím Líbie. Keby sme zašli ďalej, tak už by to bolo nebezpečné. Taktiež je tam teda, e, sú tam letecké hliadky a 90 z týchto záchranných operácií prebieha však od E, južne od hraň, týchto hraníc, pretože využívame satelity a máme taktiež námorné koordinačné centrum pre záchranné operácie na juhu Talianska. Potom teda sa nariadi necháka záchranná operácia a tá sa potom vykoná. Sú tam teda rôzne aspekty. A Frontex taktiež prispieva k týmto vyhľadávacím a zachranným operáciám mierou 30 No a toto znamená, že viac než 35 tisíc ľudí už e, s prispením Frontexu v roku 2015 bolo zachránených. Ďalšia otázka je, ako sa chovať k migrantom, ktorí, sú, ktorí prídu mimo hotspotov. My sa sústredujeme na screening a taktiež sa chceme vyhnúť falošným nárokom alebo e, prehlásenia, falošným prehláseniam o národnosti. Frontex e, podniká spoločné operácie a screening je integrovaným prvkom našich operácií. Je to teda Odohrávajú sa tieto operácie v Grécku, Bulharsku, Španielsku, Taliansku a Grécku. No a čo sa týka tých veľkých námorných operácií, tak tam máme e, príjmacie body, bezpečné body, kde tí ľudia sa vylodia, potom sú zachránení napríklad obchodnými plavidlami, mimovládkami alebo inými organizáciami, teda ešte okrem Frontexu a potom Národné koordinačné záchranné e, centrum ustanoví, že dôjde tam k takémuto vylodeniu a potom sú títo ľudia dopravení do príjmacích centier, kde, sú, kde prebehne screening. Ďalej, čo sa týka návratov, tu nadviažem na to, čo povedal kolega z EASO, my nemôžeme pracovať bez súhlasu hostujúcej krajiny. A toto sa týka predovšetkým návratom My nemôžeme e, vykonať e, nejaké rozhodnutie o návrate. My môžeme poskytnúť pomoc, môžeme e, prešetriť cestovné dokumenty a tak ďalej. My v roku 2015 sme zorganizovali až 60 návratových operácií. Navrátili sme skoro 3000 zadržaných osôb, avšak úrady členských štátov musia vydať rozhodnutie o návrate a potom s nami spolupracovať, aby sme to všetko zorganizovali. A môžeme to trochu urýchliť, avšak len v spolupráci s členským štátom, ktorý musí vydať rozhodnutie o návrate. Ďakujem, prepašte, že vás popoháňam, kolegovia. Teraz e, Michael Rauschenbach za Europol. Ďakujem, pán predseda. Ja som sledoval tieto diskusie a zdá sa, že bola otázka namierená práve na Europol o násilí. Spolu s, v našich operáciách sme ustanovili notifikačný mechanizmus eh, počas týchto operácií, aby sme mohli upovedomiť našich partnerov a členské štáty počas nejakých zásahov o súvisiacich zločinoch, ktoré sa objavili. A v rámci tohto mechanizmu sme v veľmi raných fázach eh, už hlásili násilie proti migrantom a utečencom. A čo robíme teraz? V rámci monitorovacieho centra, ktorého som, ktoré som už spomenul. Teraz posielame tieto správy každodenne. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ešte jedna otázka pre Eurojust. Pán Nikolas Ornerakis, poprosím odpoveď. Ďakujem pekne za priestor, pán predseda. Ďakujem za otázku, ktorá sa týka prvého prijatia utečenca v Grécku, utečencov v Grécku podľa mandátu Eurojustu. Tento sa zaoberá iba justičnou spoluprácou v kriminálnych záležitostiach, v trestných záležitostiach. Preto Eurojust nie je zapojený do príjmania migrantov e, v núdzových centrách. Samozrejme, že zohrávame dôležitú úlohu v núdzových centrách, ale až v neskoršej fáze, keď sa už začne e, e, stíhanie. Ďakujem za pozvanie a za plodnú diskusiu. Toľko z mojej strany. Ďakujem vám a napokon Anne-Charlotte Nagard, Nagard z FRA agentúry. Otázka, ktorá sa týka odtlačkov prstov. Odpoveď vrátanie smernice o azylových procesoch je tu povinnosť spolupracovať s orgánmi. To je pravda. Smernica o azylových postupoch takisto predpokladá, že osoba, ktorá odmietne Eurodaku dať otlačky prstov, môže byť prinútená poskytnúť tieto otlačky prstov v rámci pohraničného postupu a tento postup samotný môže byť podrobený potom kontrole. ale zdá sa mi, že takáto informácia podľa kritérií v tejto smernici neumožňuje násilne odobrať otlačok prstov. Myslím si, že tu sú v hre aj ďalšie zásady, ďalšie pravidlá. Identifikácia podľa otlačkov prstov by sa vôbec nediskutovala, ak osoba, ktorá potrebuje ochranu, by mala legálny spôsob, ako vojsť, vstúpiť do Európy a nie cez gangy pašerákov. Dlhodobo preto treba zvážiť možnosť rozšíriť možnosti vstupu do Európy legálnym spôsobom, napríklad presídlenie, humanitárna pomoc, zjednotenie rodín by sa mohlo rozšíriť Všetko toto sú prípady, kedy sa legálne môžu usadiť ľudia v Európskej únii dočasne alebo nastalo. Takisto sú tu stáže pre študentov a výskumníkov, pobyty študijné a výskumné. Mohli by sme vytvoriť ďalšie takéto špecifické programy pre e, konkrétne kategórie imigrantov. Čo sa týka nesprevádzaných e, maloletých bez prievodu, niekoľko rečníkov spomenulo, aké zraniteľné sú tieto skupiny a preto treba vytvoriť podporné štruktúry, aby sa zabránilo tomu, že sa tieto, títo malolety budú zneužívať a vykoristovať na území Európskej únie. Ďakujeme, hovorí predseda kolegovia. Tým e, musím uzavrieť túto sekciu v rozprave. Spravodajcovia e, vypracujú svoju správu. Cecil Kiange a Roberta Mecela e, urobia závery na konci budúcej sekcie i z tejto sekcie. Ale chcem poďakovať mimoriadne odborníkom, ktorí venovali dnes svoj čas núdzovým strediskám. To je jedna zo základných vecí, ktorú sme si potrebovali objasniť a ďakujem aj tým poslancom, ktorí tu nebudú popoludní. Ďakujem aj e, za nich. Musia e, s vami in, aj keď neprídu popoludní, sú tu dopoludnia, pretože bolo dôležité sa s vami stretnúť. Čo sa týka personálu, ktorý sprevádza delegácie, sú pozvaní e, na informačný stánok EASO v ASP 3G3 od 1.30 do 2.30. Tam bude informačná sekcia ASP 3G3. Personál delegácie, nech sa páči, je pozvaný dobrú chuť k obedu a ďakujem vám za e, to, že ste prišli dnes do poludnia.